Let's start. Kolegovia a kolegyne, začneme. Скъпи колеги, преминаваме към следващата točka od днес. Ctení kolegovia a kolegyne, budeme pokračovať s ďalším bodom dnešného programu. Poprosím vás, Ďalší bod je teda vypočutie na tému sloboda médií, sloboda prejavu a boj proti nenavistným prejavom online a offline. Témy dnešného zasadnutia sú veľmi komplexné a zároveň sa doplňajú. Tie výzvy, ktoré musíme čeliť v Európe na to, aby sme chránili novinárov, aby sme chránili nezávislé médiá a bojovali proti nenávistným príhovorom a dezinformácií, toto všetko má priamy dopad aj na stav našej demokracie, ktorá vychádza z právneho štátu. Sloboda médií, mediálny pluralizmus, ako aj ochrana novinárov, to sú základné piliere nášho programu v rámci našej úlohy kontroly, pokiaľ ide o dodržiavanie základných pravidel a práv v Európskej únii a prostredníctvom našich monitorovacích aktivít, ktoré sa robia na úrovni monitorovacej skupiny. Mediálna sloboda, ako aj pluralizmus a nezávislosť sú dôležitou súčasťou práva na vyjadranie sa a sú kľúčové, pokiaľ ide o demokratické fungovanie Európskej únie a členských štátov. Hoci musíme byť obozretní na to, aby sme chránili naše základné práva a slobody, musíme zobrať do úvahy aj to, že za ostatné roky Európa čelila veľkému nárastu takýchto nenávisných príhovorov, a to online aj offline, cez médiá. Novinári a ďalší aktéry mediálni v Európskej únii sú takisto predmetom rizika viacnásobných útokov, hrozieb a takisto aj častokrát na nich útočia a vraždia ich. Musíme jednoducho predložiť konkrétne odporúčania, ako bojovať proti tomuto fenoménu a to čo možno najefektívnejšie. Dezinformácia alebo propaganda v členských krajinách Európskej únie takisto vzrastá, môže pochádzať z viacerých zdrojov, ktoré obsahujú zmes úradných agentúr, politikov, politických strán, súkromných kontrahentov, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, musíme prehodnotiť kroky, ktoré e, príjmajú platformy na to, aby sme bojovali proti dezinformácii v ére digitálnej transformácii. A teraz začneme s tým prvým zasadnutím nášho vypočutia, ktoré sa bude sústrediť na mediálnu slobodu slobodu vyjadrenia a ochranu investigatívnych novinárov. Vypočujeme si tu predstaviteľov Rady Európy. Máme tu šéfa oddelenia pre informačnú, informácia a spoločnosť, pán Pennings, potom bude hovoriť pani Julie Majerča, ktorá je šéfka Bruselského úradu žurnalistov bez hraníc potom budeme mať dve prezentácie zo strany dvoch investigatívnych žurnalistov, pán Peter Erdély a pán Dan Tapalaga, ktorí pracujú v Maďarsku a v Rumunsku. Panelisti si pripravili PowerPointové prezentácie a, a pán Erdély požiadal aby boli jeho dokumenty rozdistribuované. Takže teraz už dostanú slovo naši hostia, pán Pennings. Ďakujem pekne, dámy a páni. Bohužiaľ, budem sa musieť s vami podeliť o taký dosť bledý obraz slobody médií v Európe v súčasnosti, nie len pokiaľ je o členské štáty Rady Európy, ale aj pokiaľ ide o Európsku úniu a jej členské štáty. Bohužiaľ, Naši hostia dnes istotne vyvodia podobné závery a budeme musieť hľadať spoločné odpovede a nemali by sme teda sa snažiť predbehnúť v tom, že kto vymaluje černejší obraz. Mediálna sloboda je základným pilierom pre našu spoločnosť, o tom nepochybujeme, inak by sme tu ani neboli. Avšak čo je negatívne je, že napriek všetkým našim slubom a záväzkom sa dostávame do situácie, kde tento mediálny, mediálna sloboda sú stále viac ohrozované a reakcie, ktoré ponúkame, nie sú veľmi pozitívnymi, vrátane teda tých zo strany e, vedúcich politikov, takže by som apeloval rád na vás, aby ste možno po tomto vypočutí mohli dospieť k tomu, že tento obraz celkový dramaticky pozmeníme. Ja som teda šéfom informačného oddelenia v Rade Európy, takže venujem sa všetkému tomu, čo sa venuje mediálnej slobode. Mediálna sloboda nie je iba pilierom našej demokratickej spoločnosti, je to aj právo, ktoré sa ktoré je ukotvené v našom dohovore o ochrane ľudských práv a v tomto prípade by sme sa toho mali jednoducho zastať. Nemôžem a neviem teraz, či funguje táto prezentácia. Chcel by som teraz prejsť cez niektoré z tých priesvitiek. Nemôžem nespomenúť prípad Daphne Karoany Galície. Mali sme tu vypočutie tu v Štrasburgu ohľadne špecifickej situácie, ale to vrhá jasné svetlo na to, čo robí aj Rada Európy. Máme platformu, pokiaľ ide o ochranu žurnalistov a mediálnych aktérov v Štrasburgu, kde zbierame teda kde zbierame také hrozby a správy z viacerých organizácií, napríklad žurnalisti bez hraníc, aby sme informovali organizácie, čo sa deje v prípade konkrétnych informácií. A toto nás opravňuje, aby sme kontaktovali vlády a vypočuli si ich reakcie. Bohužiaľ nie je to vždy nasledované aj patričnou reakciou. pokiaľ ide o parlamentné zhromaždenie Rady Európy, tam sme opakovane žiadali, aby nezávislé vyšetrenie sa udialo v tomto prípade. Najposlednejšiu odpoveď sme nedostali veľmi pozitívnu napriek tomu, že sa viaceré organizácie angažovali v tejto otázke. Preto naše parlamentné zhromaždenie, vaša sesterská organizácia v tejto otázke, sa venuje týmto problémom. Čomu sa teda venujeme? Napríklad, pokiaľ ide o správu za rok 2019, mali sme tu dve vraždy žurnalistov v Európe, ktorí vyšetrovali korupciu a organizovaný zločin. Reštriktívna legislatíva, stále tu máme viac reštriktívnej legislatívy a to má negatívny dopad vlastne tej digitálnej revolúcie, pokiaľ ide o finančnú, eh, finančnú realizovateľnosť kvalitného žurnalizmu Máme tu zatváranie mediálnych vydavateľstiev a kriminálne prenasledovanie stíhanie žurnalistov. Takisto sú tu rastúce zodpovednosti našich hlavných online platformiem za to, že sa snažia obmedziť e, šírenie dezinformácií a teroristickej propagandy a týmto vlastne prispievajú k ochrane súkromnej sféry užívateľov. To sú výzvy, na ktoré musíme čeliť všetci Aké sú teda tie e, rizika? Je tu ďalšie zastrašovanie novinárov, ale nie len zastrašovanie novinárov. Máme tu hybridné útoky a dezinformáciu. Máme tu vmiešavanie sa do volieb zo strany zahraničia, nenávistné príhovory online. A o akých rizikách hovoríme? Hovoríme o rizikách, ktoré ohrozujú mediálnu slobodu, slobodu a bezpečné žurnalistov, ako aj demokratickú správu. Snažíme sa reagovať na viaceré oblasti a snažíme sa na ne reagovať. Teda konkrétne, práve pokiaľ ide o otázku bezpečnosti žurnalistov alebo slobody vyjadrenia sa, mediálnej slobody, politického rozvoja v týchto témach, ale častokrát politi- policy development ako taký nestačí. Musíme vytvoriť mechanizmy, ktoré budú efektívne reagovať na výzvy, ktoré som tu bol zdôraznil, nenávisné priehovory online, ako aj hrozby online, to je všetko iba súčasť, to je to aj súčasť druhej časti tohto vypočutia. Jeden z tých prvkov, ktoré som spomenul, a tu máte aj obrázky investigatívnych novinárov, ktorí boli zabití nedávno, Máme tu prvok, ktorý je dôležitý, to je online platforma pre ochranu žurnalistov a to je niečo, čo má ako inter, inter, mimo medzivládna inštitúcia sa snažíme to presadzovať, pretože to je jeden z hlavných prvkov, ktorý je naše náprotivky, to znamená, žurnalistické organizácie môžu využívať a na prípady varovné môžeme potom my zareagovať. To však neznamená, že tá situácia sa zlepšuje Práve naopak by som dokonca povedal. My sme sa sústredili a sústredíme sa hlavne na ochranu novinárov a hlavným odporúčením, ktoré vydali ministerstva našich 47 členských štátov, je ochrana a bezpečnosť novinárov. E, takýmto spôsobom podporujeme e, novinárčinu ale zároveň, ak je to potrebné, snažíme sa aj urobiť všetko preto, aby boli títo útočníci stíhaní. To všetko treba pretaviť do reality, musíme robiť všetko preto, aby tieto síce pekné odporúčania, usmernenia tu neboli napísané iba na papieri, ale aby boli dodržiavané aj v členských štátoch. Takisto pluralizmus mediálny alebo ochrana novinárov, to ide ruka v ruke s tým, čo vidíme v kontexte toho rastúceho čísla dezinformácií. Práve pokiaľ ide napríklad o voľby alebo v všeobecnejšom duchu, pokiaľ ide o politický život. Je tam aj hrozba nasmerovaná voči tým, ktorí chcú predkladať a informovať o deviantných správaniach niektorých vládnych systémoch. Teda tie výzvy pred nami sú aké? Sociálne médiá, informačný neporiadok, slabé právne predpisy v tejto oblasti, ako aj stále rastúca nemožnosť realizovať kvalitný mediálny obsah, to sú veci, ktoré nás zamestnávajú. Pokiaľ ide o, o tú platformu mediálnu, tieto musia mať možnosť urobiť všetko preto, aby kvalitný žurnalizmus bol chránený, podporovaný a to znovu ide ruka v ruke s všetkými opatreniami, ktoré my na úrovni sprostredkovateľov internetových môžeme prijať. Prepačte, toto mi trochu spôsobuje ťažkosti. A pokiaľ ide o úroveň nášho parlamentného zhromaždenia, tam takisto príjmame viaceré správy na to, aby sme sa mediálnej slobode, e, med, slobode médií venovali. Chceme vytvoriť niečo podobné ako mediálnu ombudsmanku, ombudsmana. Chceme hľadať pozitívne reakcie na všetky tie problémy, ktoré som tu bol nastolil, aby sme urobili všetko v zmysle prevencie, stimulácie nových verejných diskusí, prevencie aktívne konali v oblasti negatívnych javov a zabezpečili demokratickú správu týchto najnovších tendencií. Ak teda na základe týchto požiadaviek e, budete mať chuť reagovať, samozrejme budem rád, ak budem môcť na vaše vstupy odpovedať. Ďakujem pekne, pán Pennings. Pani Majerčák, nech sa páči, teraz dostanete slovo na 10 minút. Ďakujem pekne. Máme tu tlmočníkov, preto budem hovoriť v mojom materinskom jazyku po francúzsky. Ja som predstaviteľkou novinárov bez hraníc v Európskej únii a to už zhruba 3,5 roka, keď som začala pracovať pre túto organizáciu ako som už povedala, pracujem pre túto organizáciu. Častokrát mi na to reagovali áno, to je síce pekné, ale čo konkrétne robíš? A pokiaľ ide o túto otázku, cítila som tam vždy určitú skepsu, pokiaľ ide o moju prácu, pokiaľ ide o potrebu vyviniť sa z toho, že chránim slobodu médií. Mali sme tu referendum o Brexite, mali sme tu voľby Trumpa v Spojených štátoch amerických, ktorý označoval e, novinárov nie veľmi pekne. Takisto sme tu mali vraždy investigatívnych novinárov na Malte, takisto slovenského novinára Jana Kuciaka. Títo boli zabití, pretože e, chceli investigatívne prešetriť korupciu. Dnes pracujem pre túto moju organizáciu a ľudia mi hovoria, že ty teda máš teda veľa práce, ale predsa len potrebujeme vás. Tak ja neviem, že či tu ide niečo, z čoho by sme sa mali tešiť, ale čo je jasné, je to, že tu vidíme určité uvedomenie si toho, že sloboda médií nefunguje tak, ako by mala a že sme v kríze, v kríze dôvery, ktorá ohrozuje našu demokraciu a príkladom tohto vypočutia, myslím, toto vypočutie je toho príkladom. Chcela by som sa sústrediť teda skôr na to, čo sa udialo za posledné dva roky, zavraždenie novinárov, a to na území Európskej únie. Traja novinári boli zavraždení za jeden rok. 16. októbra 2017 pani Galícia, ktorá bola zabitá pri výbuchu auta na Malte, 4 mesiace neskôr na Slovensku ďalší novinár Jan Kuciak, ktorý mal 27 rokov, bol zabitý strelnou zbraňou, ako aj jeho snúbenka. Obidvaja boli úmyselne zabití, pretože sa venovali otázke korupcie na najvyššej úrovni. 6. októbra 2018 žurnalistka v Bulharsku pani Marinová bola znásilnená a zabitá v parku v Bulharsku. Motívom jej vraždy ešte stále nebol objasnený, ale Marinová prezentovala televízne vysielanie, ktoré sa venovalo podvodom týkajúcim sa európskych fondov. Chcela by som takisto doplniť, že štvrtá vražda, ktorá sa mohla, ukonč- e, ktorá sa mohla udiať, ale policia zakročila, bol tu projekt zo strany mafie nacielený proti pánovi Pavlovi Borometovi, ktorý sa sústredí na mafiánske siete. Avšak policia zadržala jedného z tých mafiánov a Tento sa vyjadril, že malá vražda niekoho môže dať veľkú lekciu počtu ľudí. Takže myslím si, že pri týchto vraždách treba skôr myslieť na Rusko, Rusko Vladimíra Putina, kde sa človek musí potom pýtať nad otázkou právneho štátu avšak vidíme, že toto je iba tá špička toho ľadovca, pretože v súčasnosti investigatívni novinári sú predmetom viacerých fóriem zastrašovania a nátlaku, fyzických, verbálnych atakov, ako aj útokov zo strany justície. A keď sa žurnalisti púšťajú do, našej práce, do svojej práce a my im v tom bránime, tak sa vlastne bráni našej demokracii. Máme tu 20 novinárov, ktorí vlastne v niektorých štátoch musia žiť 24 hodín deň, a to celý týždeň a dlhšie pod policajnou ochranou. A to sa týka aj takých krajín, ktoré podľa nás považujeme za slobodné krajiny alebo v Holandsku. Títo novinári investigatívni sú v podstate škodliví pre týchto útočníkov, pretože sa sústredia na boj proti Matie, mafii, alebo napríklad sa sústredia na korupciu, napríklad Bulharsko. Bulharsko je takým červeným, rebrí, je, má červené číslo, pokiaľ ide o rebríček ochranu, ochrany a snažia sa tam teda momentálne zlepšiť otázku justície a v podstate novinári sú medzi dvomi mlinskými kameň, kameňmi, medzi e, tou mafiou a na druhej strane medzi štátom, ktorý ich nechráni. Na druhej strane kontinentu keď sa, sa vyjadria novinári ohľadne otázok. Vidíme to napríklad aj v Rumunsku, vidíme to v Polsku. Napríklad Tomas Piatek, na ktorého zautúčila justícia, e, obvinili ho z terorizmu, pretože vyjavil určité prepojenia medzi ministrom obrany a ruskou mafiou. Toto sú teda novinári e, denníka Gazeta Vierbočská, ktorí sú vlastne na ktorých sa namierila pozornosť a tlak zo strany vlády a poukazovali na určité pochybné machinácie. Takisto sa vyvinuli viaceré praktiky, tzv. slab strategy, ktorá má odradiť ľudí na verejnej participácii. A toto je vlastne v podstate zastrašovanie a cieľom je zastrašiť novinárov. Je to technika, ktorá má znížiť finančné zdroje pre novinárov. Je to praktika, ktorá sa využívala napríklad na Malte proti pani Galicii a momentálne sa využíva aj proti hrstke novinárov, napríklad Karolín Muska, ktorá sa snaží pracovať, pokračovať v šlapách pani Galicii a snaží sa objaviť pranie špinavých peňazí na Malte. Daphne Galícia bola predmetom útokov zo strany justície, pretože mala v podstate, ak to tak môžem povedať, na krku 50 procesov a vidíme, že 26 tých 26 tých obvinení zo strany justície ešte stále trvá, napriek tomu, že ona už dávno nežije. A potom tu máme napríklad ďalšie praktiky, napríklad pokiaľ ide o Francanta Bolerika, ktorý hovoril o niektorých aktivitách a prenasleduje ho justícia. V Chorvátsku napríklad odbory novinárske pokázali zhruba na tisícku e, pr- procesov, ktoré sa momentálne riešia proti novinárom. Ďalej počítačové zastrašovanie prostredníctvom trolov zo strany štátu, predovšetkým autoritatívnych štátov. Toto je takisto jedna z možností, ako sa môžu umlčiať alebo zastrašiť novinári. Ani si neuvedomuje, že to existuje, ak to nezažijeme, ale je to extrémne násilnícke, extrémne brutálne a na to, aby človek dokázal tomu odolávať, potrebujete skutočne veľkú silu a odvahu. Chcela by som, aby ste sa teraz pozreli na e, dokument, ktorý sa nazýva Dark Place, bol prezentovaný v Bruseli. Je to novinárka, ktorá bola predmetom počítačového zastrašovania a apelujem na vás, aby ste si to pozreli. Je to skutočne veľmi negatívne. Uvedomíte si, že čo zažívajú novinári a že v podstate ten virtuálny svet v internete je pre týchto ľudí konkrétnou životnou skúškou. Ďalej by som chcela povedať pár slov, pokiaľ ide o ďalšie tendencie. Ide o retoriku protimediálneho charakteru. Je tu klíma násilností, ktorá sa zamerala teda proti novinárom. A je to o to znepokojujúcejšie, že táto nenávisť je podporovaná zo strany niektorých politikov vysoko postavených. Stále viac politických predstaviteľov využívajú tlač, ale vnímajú ju skôr ako určitého protivníka, treba na ňu útočiť, napríklad v Maďarsku. Novinári sú tam vyhlásení za persony non grati zo strany pána Orbána, ktorí odmietajú hovoriť s novinármi, ktorí nie sú z radou médií, ktoré sú provládne. Jean-Luc Mélenchon napríklad e, napísal vo svojom bloku Nenávisť médií a tých, ktorí ju tu majú, je jednoducho v našej spoločnosti prítomná. Sú tu útoky proti novinárom, máme tu ďalšie príklady. Môžeme sa pozrieť na október roku 2017, je to skutočne zarážajúce, ale pripomeniem to, Miloš Žeman, český prezident, sa zúčastnil na tlačovej konferencii s falošným Kalašníkovom, na ktorom napísal Kalašníkov na novinárov. Tieto verbálne útoky, tieto hrozby, to nie sú iba negatívne veci, sú to skutočne nebezpečné postoje. Sú to ako keby také, je to také nabádanie na násilie. Vidíme eh, aj hnutie žltých hviezd, tam je tá násilnosť skutočne nevýdaná Na to, aby sme chránili investigatívnych novinárov, musíme zabezpečiť ich slobodu a nezávislosť, avšak vo viacerých krajinách oligarchovia získavajú alebo budujú mediálne e impéria, kupujú médiá nie na to, aby zvýšili pluralizmus, ale na to, aby fungovali v službách ich ekonomických alebo politických záujmoch, aby umlčali nepriateľov. Banky, e ako aj ďalšie informácie, ktoré s tým súvisia a ktoré v podstate ohrozujú e, nezávislosť médií a takýmto spôsobom zamedzujú tomu, aby sa šírili spravodlivé informácie. Vidíme to v Čechách, v Maďarsku, v Rumunsku. Ešte trochu teraz zrýchlim. A pokiaľ ide o situáciu, aby sme videli komplexnú situáciu, máme tu aj fenomén dezinformácie. Nebezpečenstvo je, že sa vlastne diskredituje celý priestor informatívny. Vlastne negatívne informácie diskreditujú aj informácie nezávislých novinárov, ktoré potrebujeme. V súčasnosti ľudia hovoria, prečítal som si na Facebooku to alebo ono. Bolo tam tam nie je povedané, že kto čo povedal. Nemôžeme rozlišiť, čo je pravdou a čo nie je pravdou. Už jednoducho nemáme pravdu a skutočnosti, máme iba alternatívne pravdy a prezentujú sa tam emócie. V súčasnosti dokonca aj Rusia Today e, vytvorila svoju vlastnú stránku. A viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nezávislú tlač, ktorá bude informovať o skutočnostiach, ktorá bude žiadať spravodlivosť od vlády a a to na prospech občanov, pretože bez spravodlivej tlače nikto nebude môcť byť chránený. Keď sa umlčiavajú mediálni oponenti, tak vlastne takto sa začína autoritatívny režim. Novinári si zaslúžia našu dôveru, ak pracujú nezávisle. Toto všetko je výzva pre našu spoločnosť. Napríklad pokiaľ ide o európske voľby, naša organizácia mala 10 návrhov, aby sme chránili slobodu tlače médií. Mám to tu, mám tu niektoré z tých e, výtlačkov. Môžete si ich zobrať. Už ma upozorňujú, že musím končiť. Chcela som niektoré stručnosti prezentovať, ale čas ma tlačí. Je to kontaktné miesto v prípade naliehavosti. Ako náhle tu dojde k porušeniu základných práv, treba to mať kde oznámiť. Takýto kontaktné miesto môže byť komisariát, ktorý bude v súčinnosti spolupracovať s národnými orgánmi, aby sa venoval zabezpečeniu slobody médií. Takisto opatrenia boja proti zastrašovaniu. A takisto by som chcela spomenúť stav slobody tlače. Naša organizácia sa zasadzuje za to, aby Európsky parlament monitoroval slobodu tlače a médií v všetkých členských krajinách, aby sme zároveň sa tu príjmali odporúčania v prípadoch, kde sú porušovania. A toto všetko môže napríklad viesť aj napríklad k zamedzeniu finančnej podpory pre niektoré, pre niektoré štáty v tejto oblasti. A to je všetko z mojej strany. Merci. Ďakujeme, pani Majorčák. Teraz bude hovoriť pán Erdeli. Ďakujem. Dámy a páni, členova výboru, volám sa Peter Erdei a e, publikujem na portáli 444, e, je to maďarský portál. Máme asi 400 tisíc návštev za deň. Pracujem v oblasti investigatívnej novinárčiny. Ukážem vám tu teraz nejaký obrázok. Snažím sa ho nájsť. Dobre, teraz. Takže naľavo vidíte parlament s kanceláriami poslancov v Budapešti a dole vidíte prízemie. Toto je nedávna edícia. Táto oblasť bola stanovená pre novinárov. Reportéri už v podstate nemôžu nikde inde robiť rozhovory s poslancami v budove. Opýtať sa, keď sa chcete niečo opýtať mimo parlamentu, tak sú tu zase iné problémy. E, Taktiež e, e, tu bol problém s poslancom Fidesu, kde e, vyšetrovala policia jedného novinára kvôli obťažovaniu. A, taktiež jeden z našich dronov bol skonfiškovaný policiou. Digitálne je to taktiež problematické, pretože pokiaľ píšeme Fidesu a jeho politikom e-maily, tak na tých neodpovedajú. A žiadny rozhovor pre nezávislé médiá v Maďarsku nebol poskytnutý už 5 rokov. Predtým, než Fides prišiel k moci v roku 2010, tak bola obrovská miera novinárskej slobody v Maďarsku, ale potom sme začali odkrývať korupciu, situácia sa zmenila a Ehm, taktiež napríklad Najvyšší súd nedávno vydal rozhodnutie, že eh, pán Tibor, ktorý eh, dostal eh, milióny eur z európskych fondov, nie je verejnou postavou a bolo nám nariadené, aby sme odstranili článok, ktorý bol o ňom. Úradníci a politici režimu sa tvária, keď sa aj novinári pýtajú, že im zasúhujeme do súkromia. Čo sa týka nezávislej novinárčiny, tak to je skutočne ohrozená. Toto je post e, z nášho e, portálu. My sme e, postovali takýto pravicovo, pravicový E, príspevok, kde hovoria, že pokiaľ ste e, proti vláde, tak ste v podstate nepriateľom Maďarska a mali by ste byť zničení. Každá krajina má násilných extrémistov, e, to viem, ale v Maďarsku je to iné v tom zmysle, že úradníci maďarskej vlády používajú svoje oficiálne stránky na Facebooku, aby propagovali toto je to extrémistické chovanie, ktoré je síce outsourcované, ale napriek tomu je schvalované, je tu veľká miera zastrašovania. E, nedávno jednému maďarskému novinárovi e, prišla e, tajná služba, začali ho vydierať a povedali mu, že musí spolupracovať s vládou, pokiaľ ho majú chrániť. Vláda ide proti nezávislým médiám a vybudovali si vlastné impérium, asi pred rokom miliardári, ktorí e, vlastnia médiá, sa rozhodli, že pristúpia k stredoeurópskej nadácii e, pre médiá, ale e, pán minister Orbán potom podpísal dohodu, že tieto médiá budú vyňaté z, zo štátneho dohľadu. Týka sa to tlače, rôznych časopisov. A pár mesiacov po vytvorí tejto nadácie a jeden deň pred európskymi voľbami, toto bola predná stránka všetkých novín v Maďarskách, kde sa hovorí e, to, čo povedal pán Orbán, že tí, ktorí sú proti, pro, pre migráciu, všetci pôjdu voliť, tak my musíme zvoliť tiež. A štát eh, má, mm, publikuje najviac eh, reklamy v Maďarsku. Hovorí sa o zle z Bruselu, o imigrácii a tak ďalej. Za posledných pár rokov vynaložili stovky milióny eur na reklamu a takmer väčšinou je to mm, reklama na, eh, v médiách, ktoré sú provládne. Ten obraz najrychlo preč, slubujem. Áno. Takže naľavo vidíte podiel e, publika dvoch najväčších kanálov v Maďarsku. RTL modrým a TV2 červeným. Tieto sú mierne kritické voči vláde. A napravo vidíte mieru štátnej reklamy, takže myslím si, že je jasné, ktorému e, kanálu e, vláda nadržiava Taktiež súkromné kanály e, nechcú nahnevať vládu, takže sú veľmi opatrné ohľadom reklamy. No a takto v podstate sa vyhľadujú nezávislé médiá. A čo týka rozpočtu pre verejné e, médiá v Maďarsku na rok 2020, budem hovoriť štátne médiá, teda bol ohlásený, bude to 3, 232 e, miliónov eur na ďalší rok podľa bývalej reportérky e, kanála, ktorá e, nedávno odstúpila, e, im bolo nakázané, aby opozícia sa zobrazovala vždy negatívne a je povinnosť podľa zákona dať, 5, dať rovnaký priestor všetkým politickým stranám, no ale v praxi to vyzerá tak, že opoziční politici nikdy nie sú pozývaní do rôznych rozhovorov alebo talk show, Minulý rok sa konali e, protesty e, opozičných poslancov, ale niektorí z nich boli vyvedení násilím. Maďarské štátne médiá sú veľmi dôležité pre ruskú propagandu. Napríklad tu máme RT a Sputnik. Toto sú e, s týmito sú teda prepojené, to sú ruské dôležité médiá. Taktiež e, dostávajú mnoho štátnych peňazí. 12. decembra 2018 e, Európsky parlament hlasoval o správe e, z Argentíny, ale mm, vyslúžilo si to 10, 10 minút v Maďarsku, keďže to boli dôležité správy. A začalo to vetou, v celej Európe na sociálnych médiách oslavujú Viktora Orbána napriek tomu, že Európsky parlament schválil správu z Argentíny. Je to maďarský premiér, ktorý dosiahol úspech. No v priebehu 10-minútových správ tam bolo 10 eh, ľudí, ktorí hovorili v prospech Orbána, boli tam poslanci za Fidesz, ministri, a v podstate opozícia nedostala žiadny čas. Jediná odvolávka bola nasledujúca veta Niektorí poslanci z maďarskej opozície hlasovali proti Maďarsku a teraz sa to prezentovalo ako, že sú proti Maďarom. Ištan Uhej, to bol jeden z poslancov, ktorí boli spomenuté aj menom, ten podal sťažnosť e, proti tejto televízii, keďže podľa zákona spravodajstvo musí byť e, neskreslené a objektívne ale úrad pre médiá, ktoré, e, ktorý Fides v roku 2011 e, vytvoril, e, nesúhlasil, nenašli tam žiadny problém. Ten človek sa stiažoval druhýkrát, opäť to bolo zamietnuté a až v treťom kole, o rok neskôr, sa rozhodlo, že teda dobre, tá správa bola skreslená, ale napriek tomu nebola uložená žiadna pokuta. provládna e, mašinéria má e, ten, za cieľ len to, že sa musia poškodiť e, protivníci. Taktiež tu máme jednu osobu, ktorá sa stala cieľom ohovaračnej kampane, bola nazývaná prostitútkou, taktiež boli publikované napríklad fotografie, na ktorých vidieť podsukňu a podobne taktiež boli publikované e, napríklad e, fotografie členov opozície, ktorí boli zmenené, aby tam mali tmavšiu farbu pleti a tak ďalej. Takže vidíte, aký je tam rozdiel medzi pôvodnou fotografiou a ako bola zmenená. Takže toto je len pár príkladov, aby som ilustroval situáciu v Maďarsku. Mohol by som tu sedieť dlho a hovoriť dlho, ale nebudem. Podľa mňa toto nie je novinárčina, toto nie sú pravicové médiá, toto sú v podstate zbranie masového klamania a vládnej kontroly. Takže rozhodne mu potrebujeme zmenu taktiež v Slovinsku a v Macedónsku sa budujú podobné e, impéria a taktiež Hans Christian Strache, bývalý e, zastupca kancelára v Rakúsku, rozprával o tom, že by chcel niečo podobné v Rakúsku. Potom nedávno musel odstúpiť. Dobre, takže na svete je mnoho krajín, kde je oveľa ťažšie a nebezpečnejšie byť novinárom, to nepochybne, ale chcel by som povedať, že toto nie je niekde inde. Toto je dnešné Maďarsko, člen NATO a Európskej únie a možno to znie zvláštne a neprestaviteľne, ale môžem vás uistiť, že sa to môže stať aj u vás vo vašej krajine. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Redi. Mr. Ďakujem, pán RD. Teraz pán Tapalaga, máte slovo na 10 minút. Volám sa Dan Tapalaga, som investigatívnym novinárom, pracujem pre G4 Media. Toto je malá nezávislá webová stránka, ktorú som minulý rok založil. Ďakujem za pozvanie. Je pre mňa cťou tu dnes byť Mám prezentáciu v rumunčine a teraz začnem. Takže začalo to m, mm, takmer pred tromi rokmi, v decembri 2006, alebo medzi december 2016 a májom 2019 Livy Dragná sedel vo vezení, ale pardon, predtým, než sa dostal do väzenia, bol de facto lídrom Rumunska šty- na štýl Viktora Orbána. Bol to možno taký malý Erdoğan, síce menší, ale nemenej agresívne. Keď pred tromi rokmi vyhral voľby, tak líder tejto strany už mal E, podmienku za ovplyvňovanie výsledkov, výsledkov volieb. No podľa rumunského práva nemôžete byť premiérom, pokiaľ máte trestný záznam, takže Dragna v podstate sa nemohol stať premiérom ako napríklad Orbán, ale musel využiť nejakú bábku, ktorú môže kedykoľvek vyhodiť, pokiaľ nebudú mu hrať do karie. Takže za tie tri roky vystriedal troch premiérov. Keď sa dostal k moci, jeho hlavnou prioritou bolo vyriešiť svoje trestné problémy, bol vyšetrovaný v ďalšom e, konaní, e, že falošne niekoho zamestnával. Myslím si, že túto tému poznáte. Riskoval, že bude do väzenia, pretože už medzi tým mal podmienku, no a dnes už vo väzení je. Ale keď ešte bol voľný, tak urobil všetko, čo bolo v jeho sílách, aby unikol väzeniu, snažil sa kontrolovať sudcov, umlčať novinárov, mimo vládky politických protivníkov, taktiež prenasledoval všetkých, ktorí ho kritizovali, alebo to, ako zneužíva moc. A rovnaká vec sa stala tým, ktorí sa snažili eh, preskúmať jeho záležitosti, pretože mu hrozilo väzenie a snažil sa urobiť všetko možné, len aby nešiel do väzenia. Do väzenia. Bol najväčšou hrozbou odpadu komunizmu e, európskej budúcnosti v Rumunsku ale čo mu zabránilo v tom, aby systematicky zničil e, celú krajinu? už bolo to pár novinárov, pár verejných úradníkov a pár odvážnych sudcov, ale hlavne ľudia v uliciach bol zastavený demokraticky a prostredníctvom e, justičného systému. A ja vám môžem e, povedať, že všetko, čo hovorím, vychádza z overiteľných faktov a z osobnej skúsenosti. Na začiatku januára 2017 mi povedal e, spravodli- spolahlivý zdroj, že prebehol pokus e, neutralizovať e, trestné problémy, aby, ta, aby nešiel do väzenia. Taktiež pre, tu boli snahy zmeniť trestný zákonník, zákonník prostredníctvom Eh, vládnych dekrétov. Do ulic vyšli tisíce ľudí, desať tisíce ľudí, protestovali pred vládnou budovou. Toto skutočne vydesilo vládu, vládu, ktorú Dragna kontroloval a boli nutení odstúpiť. Potom v maji 2017 ja som publikoval e, zistenia ohľadom ostrova na Dunaji, ktorý e, patril rodine Dragneu, kde chodili rybárčiť a relaxovať. Je to skutočne taký malý raj v južnom e, Rumunsku na Dunaji a vláda to zmenila zo štátneho vlastníctva na súkromné vlastníctvo. A Rovana Plum tam hrala e, dôležitú úlohu a bola premiérkou Dančilo navrhnutá na európsku komisárku neskôr. Takže uvedomte si toto všetko. Jedna, jeden politik s pomocou vlády ukradne kus Dunaja. V podstate si ukradne ostrov len sám pre seba, aby ho mal. A toto sa stane v členskom štáte EÚ prokurátor začal skúmať situáciu po týchto faktoch, ktoré boli odhalené, ale pani Plum nemohla byť stíhaná, pretože e, parlament jej odmietol zrušiť poslaneckú imunitu. No a medzi tým pani Plum bola zamietnutá ako kandidátka na komisárku po vypočutí v Európskom parlamente. Jedným z dôvodov bolo e, to, že sa upozornilo na jej nedostatočnú integritu. Takže okrem toho ostrova na Dunaji, ktorý si daroval Dragnea, v roku 2017 môj kolega napísal o luxusnej dovolenke, ktorú si doprial tento líder tzv. lavicovej socialistickej strany eh, v Brazílii. O mesiac neskôr daňový úrad mm, prišiel na raziu do našich e, kancelárií, poslali tam teda audit, snažili sa nás zastrašovať, bolo to úplne jasné. Ten audit trval 6 mesiacov, len preto, že e, tie noviny sa odvážili napísať o veľkom bosovi. Taktiež sme ďalej skúmali e, záležitosti tohto lídra ktorý sa snažil zničiť e, celú krajinu, keď sa snažil meniť trestný zákonník prostredníctvom vládnych dekretov. Potom prišla séria vážnych odhalení. Vo februári 2018 boli odhalené ďalšie detaily ohľadom tajnej dohody medzi firmou, ktorú e, vlastnil e, spriaznený investor, e, investor spriaznený s Donaldom Trumpom a taktiež firmou aktívnou v predaji zbraní. Išlo tam o vojenský kontrakt v hodnote viac než 200 miliónov dolárov, ale toto nebol jediný kontakt s americkou stranou. Taktiež bol Livia Dragna e, pozvaný Eliotom Broidym na inauguráciu Donalda Trumpa, keď sa stal prezidentom. A momentálne prebieha stíhanie aj e, v USA, aj v Rumunsku. V stručnosti Dragnea sa snažil nájsť e, silných spojencov vo Washingtone. Dúfal, že ho oni zachránia pred väzením. No aby sa zachránil, tak bol ochotný vyplatiť ľubovolnú časku peniazy, ale neboli by to ani jeho vlastné peniaze. Taktiež tento článok bol e, publikovaný, ale novinám bolo pohrozené e, trestným stíhaním a procesom v Londýne, kde je skutočne takýto proces veľmi drahý. A nakoniec sme sa rozhodli že nevystavíme kolegov takému tu riziku, nie po tom, e, čo sme boli stíhaní zo strany daňového úradu, ktorý bol kontrolovaný e, Dragneou. Takže sme spustili vlastné spravodajstvo G4 Media, e, kde sa spoliehame na nezávislé financovanie a nezávislé spravodajstvo. A pokiaľ by sme nemali toto financovanie, tak by sme neboli schopní pracovať. V apríli 2018 sme publikovali viacero detajlov ohľadom vlády, ktorú tajne alebo nepriamo viedol pán e, Dragnea ohľadom e, presunu e, ambasády z Tel Avivu do Jeruzalému, e, kde v podstate oni podporujú americkú politiku v tomto zmysle, kde Jeruzalém sa považuje za hlavné mesto Izraela ale mm, tento krok nikdy nebol schválený, pretože e, prezident Klaus Johannes bol proti. Taktiež 9. mája na Deň Európy. Ja som bol na oficiálnej recepcii, pán Liviu Dragne prišiel za mnou s úsmevom, ale ja som odmietol mu podať ruku a povedal som mu, tentokrát si ruku nepodáme. Prečo? opýtal sa ma. Povedal som mu moje dva hlavné dôvody, a on odpovedal z neho to skôr ako hrozba. No, v poriadku, dobre, tak, ale dotiahneme to až do konca. O pár dní neskôr verejne požiadal prokurátora, aby ma začal vyšetrovať, pretože memorandum vlády ohľadom presunu ambasády bolo dôverné a on sa vraj o tom dozvedel až z tlače. No a na ďalší deň keď sa toto stalo, e, prišlo veľmi veľa finančných príspevkov na podporu e, G4 Media. Toto nás v podstate ochránilo. Vláda sa aj naďalej snažila e, schváliť núdzový vládny dekret, ktorý by zachránil pánu Dragnea a on vedel, že čas už ubieha veľmi rýchlo a Blížila sa doba schválenia tohto dekretu, ale my sme si robili našu prácu ako G4 Media a som vďačný všetkým kolegom, no ale bola tu skutočne verejná mienka, tlak verejné mienky, aj verejný tlak zo strany e, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a vláda vždy trochu o krok ustúpila. Ale podarilo sa im zmeniť v parlamente rôzne zákony, aj trestný zákonník. Podarilo sa im pani Lauru Kodrucu Kveši taktiež um, ohroziť. Pani Kveši je momentálne hlavnou európskou prokuratorkou napriek tomu, že ju jej vlastná vláda v podstate nikdy nepodporila. existuje špecifická jednotka, ktorá e, vyšetruje trestnú činnosť spáchanú sudcami a oni sa snažili zabraniť tomu, aby sa pani kvejši stala hlavnou európskou prokurátorkou. No a teraz ešte jedna dramatická epizóda v Rumunsku. V roku 2018 bolo násilne potlačené mierové pokojné zhromaždenie e, organizované v Bukurešti e, emigrantami, e, ktorí tam mali podporiť právny štát. Ďalší útok na slobodu tlače v novembri 2019 kolegovia zverejnili viaceré dokumenty o firme, ktorú vlastnia e, členovia e, rodiny e, vodcov PSD a nakoniec Úrad na ochranu osobných údajov požiadal na ďalší deň prístup k našim počítačom a vyžadovali, aby sme otvorili naše zdroje. E, v opačnom prípade by nám uložili pokutu 20 miliónov lej. E, to bol ďalší e, prípad zastrašovania, podobne ako tá kontrola, ktorá bola predtým spomnutá. A týmto sa Rumunsko dostáva spolu s Maďarskou a Polskou medzi neliberálne režimy. Ale občania Rumunska majú, mali svoj deň, kedy v kampani počas e, volieb 27. E, mája. Najvyšší súd e, odsudil Dragna na 3,5 roka odňatia slobody a neustály útok proti spravodlivosti a právnemu štátu. Opäť sa udial v členskom štáte EÚ a Brusel nemal veľa nástrojov k dispozícii. Veci sú dnes lepšie v Maďarsku a aj e, v inde, ale teraz e, v Rumunsku posledná babková premiérka odišla a tento pondelok sme uvedli e, do funkcie novú vládu, premiér Ludovík Ludovik Orbán, a neviem, čo Európsky parlament môže urobiť, aby podporil nezávislú tlač a slobodu prejavu, ale poviem vám, čo e, nesmie robiť. E, nemajú poskytovať politikom zákony, ktoré dokážu e, vždy zneužívať, aby potlačali slobodu prejavu. GDPR je len jeden príklad nezmysel nariadenia, ktorý nechráni občanov viac, ako boli predtým chránení, ale stiažuje to život nezávislým e, novinárom, pretože hovoríme o e, malých redakciách, ktoré nemajú veľké e, finančné zdroje a mali by ste viac počúvať, čo vám hovorí lobby takýchto novinárov v boji proti internetovým obrom, pretože treba chrániť nezávislých novinárov, ktoré sú zraniteľnejší voči veľkým mediálnym domom. Sú tu ale dobré správy. Títo e, malí autokrati, e, ktorí sa spoliehajú na propagandu a lži, nakoniec prehrajú e, bitku proti občanom, hoci aj niekedy treba čakať do volieb. A rád by som na záver povedal, že tento text je venovaný mojim kolegom, investigatívnym novinárom Jan Kuciak a Dafne Caruana Galicia. Oni Ehm, zaplatili za boj s korupciou svojimi životmi. My sme im dlžní obrovský množstvo vďačnosti. Oni ukázali, že boj za pravdu vždy stojí za to a ehm, my nesmieme zabúdať na to, že v Európe novinári zomierajú, aby objavovali pravdu. Nemôžeme byť ticho a nemôžeme urobiť ani krok vzad. A som rád, že aspoň dnes som mohol urobiť toto ako novinár a z mojej profesie ako a, ako novinár, že som si nepodal ruku s Dragnom. Thank you, Mr. Tapovaga. Ďakujem, pán Tapovaga. A na sledovný program sú otázky a odpovede. No najprv dám slovo zástupcovi Európskej komisie a požiadam ho, aby hovoril najdlhšie 4 minúty. Dám slovo pánovi Andrus Sperskauskasovi. Thank you, chair, dear members. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážení hostia. Mnohé výzvy tu ozneli eh, vo vystúpení predchádzajúcich rečníkov a rád by eh, som spomenul niektoré praktické nástroje, aby sme eh, pomohli riešiť niektoré tieto výzvy, aspoň do istej miery. Dovolte mi pochváliť Európsky parlament za to, že dáva rozpočet na činnosť v oblasti slobody médií a v pilotných prípravných krokoch. Mm, tie rozpočty nie sú možno e, vysoké v tejto dobe, no spúšťame dobré a praktické projekty, ktoré pomáhajú uľahčiť e, toto bremeno, ktoré znašajú novinári a teraz obráme dvoma smermi. Jeden je e, skúmať s pomocou nezávislých tímov a výskumníkov štrukturálne problémy, ktoré stiažujú slobodu tlače v Európe. Mnohí ste počuli o projekte Monitor plurality médií, ktorý každý rok e, vypracová správy, ktoré pokrývajú všetky členské štáty a zdôrazňuje problémy, ktoré existujú v rôznych členských štátoch. A tento monitor plurality médií sa aktualizuje pre digitálne prostredie a táto nová správa tiež pokrýva výzvy, ktoré vznikajú v digitálnych médiách. Potom to nie sú len štruktúralne otázky, ktoré zdôrazňujeme, ale aj sa pokúšame pomáhať nezávislým novinárom. A e, ďalší súbor projektov podporuje osobitne investigatívnych e, novinárov tým, že pomáha cezhraničným vyšetrovaniam novinárov a tiež, že im poskytuje útočisko pred hrozbami a teraz tiež boli spomenutí spomenutá aj právna pomoc pre novinárov, ktorá sa poskytuje. Um, hovoril by som trošku o budúcnosti pozráme do budúcnosti a do výsledkov medziinstitučných vyjednávaní o veci programu Creative Europe, pretože ten návrh komisie pre program Creative Europe obsahuje účelovo viazný rozpočet e, pre e, programy mediálnej gramotnosti a dúfame, že financovanie bude dohodnuté a odsúhlasené pre všetky tie oblasti a umožní to komisii naďalej podporovať projekty stabilnejšie na viacročnom základe s konkrétnymi výsledkami v budúcnosti. Ďakujem. Thank you. I know how... Ďakujem. Teraz dám slovo poslancom na prvé kolo otázok a odpovedí najviac dve minúty. Pani Mecola, máte slovo. You, Very... Ďakujem. Pekne. Teraz e, máme toto vypočutie e, v tieni vraždy investigatívnej e, novinárke Dafne Galicia z Malty a Jana Kuciaká zo Slovenska ale aj eh, vraždy eh, politikov Joe Cox eh, a Pavla Domovič v Gdansku. Aspoň v prípade Dafne je toto vyšetrovanie a jej, jeho E, osoby, ktorých sa to týka, sú naďalej chránené a musíme bojovať proti e, tomu všade, kde niečo také vidíme a musíme chrániť e, našich novinárov. Fungujúce médiá sú rovnako dôležité ako nezávislé súdnictvo a treba to tak vnímať. Sloboda médií je milníkom európskej spoločnosti a nie je to len základné právo, ale je to aj základné pravidlo, ako e, riadime našu spoločnosť e, a právny štát e, a stále väčšie obavy spôsobujú falošné správy a zatiaľ čo sociálne médiá sú na dobro spoločnosti, nemôžeme dovolovať, aby sa takéto nástroje zneužívali na to, aby nás zastrašovali, aby profesionálne e, fabriky trolov e, ovplyvňujú myslenie ľudí. A musíme e, sa vysporiadať s týmto javom a tiež zabezpečiť fyzickú ochranu novinárov v frontovej línii a tiež riešiť tie súdne spory, ktorým mnohí z nich čelia a ich finančné dôsledky. A v prípade Daphne bolo viacero um, právnych sporov, ktoré zdedili jej synovia a toto sú právne spory, ktoré e, proti nej e, začali politici e, vrátane premiera, Čo sa týka toho európskeho protifaskovacieho zákona, môžete povedať viac k tomu? Možno, že by ste nám mohli dať k tomu aktualizáciu? kde sa to nachádza, čo týka legislatívneho konania a bolo by dobre, aby sme mali aktualizáciu, e, čo s tým plánuje robiť nasledujúca komisia. Zippel, Ďakujem. Pani Zipo má slovo. Much will continue to speak in German. Um... Ďakujem, budem hovoriť po nemecky. Myslím, že to je úplne neprichádza do úvahy, že e, vražda investigatívnych novinárov e, potom ako sme dnes e, si vypočuli, je to bez pochyby tak, že to predstavuje len špičku ľadovca, preto je osobitne dôležité zistiť, kto mal výhodu z týchto vražd a kto také veci objednáva. A to je stále dôležité, aby sme to vyjasnili a aby sme tu vyslali jasný signál. A zároveň dnešný e, signál e, ukázal, aké rôznorodé e, sú hrozby a zastrašovanie novinárov, ako rôznymi prostriedkami vrátane finančných ich zastrašujú a stiažujú im prácu. A netreba sa len sústrediť na vraždy konkrétnych novinárov, ale aj na otázky, ako môžeme zabezpečiť, aby osobitne investigatívni novinári vykonovali svoju prácu a mohli ju vykonovať bez strachu. A preto je tu otázka, že či to možno dosiahnuť tak, keď zmeníme mediálne zákony a um, musíme pripraviť prísnejšie zákony v um, prípade ovplyvňovania politiky alebo um, veľkých e, hospodárskych podnikov a či nepotrebujeme širšiu politickú debatu s našimi občanmi o tom, čo je prípustné a čo nie a aké dôležité sú nezávislé médiá, pretože sloboda médií a spodahlivé informácie sú naozaj nevyhnutná súčasť našej demokracie aj dôvery občanom v právny štát. A to by som sa rada zaujímala o to, do akej miery môžu pomôcť zákony a ako veľmi podporujeme verejné zvyšovanie povedomia, aby sme význam nezávislých médií zvýraznili, aby sa naši občania naozaj postavili za tých novinárov, ktorí sú ohrozovaní. Jančeva, máte domata. Ďakujem, Jančeva. Eh, máte slovo? Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa obratila na Julie Majerčák a pána Penningsa. Generálny tajomník organizácie Žurnalisti bez, no, bez hraníc poukázal na to, že mediatické prostredie v Bulharsku nebolo v takom zlom stave už dávno. V poslednej správe Bulharsko je na 111. mieste, pokiaľ ide o slobodu médií. Od roku 2006 sme jednoducho najhlbšie, ako kedykoľvek sme boli predtým. Pred nami sú už len krajiny, ktoré ani nie sú v Európskej únii. Bulharskí žurnalisti sú predmetom organizovanej kriminality a úradov. Dôvod týchto útokov sú jednoducho ich snahy vyšetriť korupciu, prepojenia politikov na mafiu, zneužívanie európskych fondov väčšina odvážnych novinárov je prepustených, len tak nenajdu prácu už v odboroch, na ktorí sú špecializovaní. Máme tam viacerých, teraz rečnička cituje niektorých bulharských novinárov, niektorí dokonca počas svojej práce boli zatvorení ako pán Stulianov. Vláda aj naďalej distribuuje európske peniaze záhmlene, a takto si kupuje vlastne médiá, ktoré nebudú ju kritizovať. V súčasnosti nestačí, že Európa bude identifikovať pád médií v Bulharsku. Máme dojem, že Európa a európske inštitúcie nechali novinárov osamotených a musia títo sami bojovať proti mafii. Ako si vysvetľujete tento rýchly úpadok slobody médií v Bulharsku? Do akej miery podľa vás je táto situácia znepokojujúca a kto je zodpovedný podľa vás za túto hanebnú situáciu mediálnu v krajine, ktorá je členskou krajinou Európskej únie? Благодаря ви. The next one is Miss... Ďakujem. Ďalej pán Ruiz Davesa. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať osobám, ktoré vystúpili. Myslím, že nám dali veľmi zaujímavý pohľad eh, na situáciu, eh, čo sa týka slobody tlače. Na začiatok by som chcel povedať, že podľa mňa sloboda tlače je niečo ako palivo demokracie. V tom zmysle, že ak neexistuje hm, toto palivo, ak e, to nebude správne palivo, tak e, demokracia e, sa zadusí, pretože reprezentatívna demokracia nemôže fungovať bez informácií, pretože je dôležité, aby sme plnili takéto demokratické poslanie a to, aby sme rozhodovali a a to nielen pri voľbách, ale každý deň potrebuje mať e, poskytované tieto informácie a to nezávislými médiami. Potrebuje mať e, viac rozmerný pohľad na otázku slobody médií, pretože vidíme, že sú tu verejné médiá, ktoré manipulujú fotografie alebo médiá, ktoré e, podporujú vládu, ktorá manipuluje fotografie tiež e, tí, ktorí e, používajú dezinformácie. Zároveň musíme zaručiť, e, aby existovala pluralita v informačných médiách, a teda aby aj v súkromných médiách boli rôzne redakčné línie a potrebujem zaručiť nielen slobodu tlače, ktorá súvisí s komunikačnými médiami, ale aj slobodu prejavu e, v iných ohľadoch, napríklad e, slobodu umeleckého prejavu, ktorá tiež je ohrozená, tiež e, ekonomickú slobodu, keď sme videli v Taliansku, že profesor K bola postihovná sankciami, keď organizovala debatu so žiakmi, kde sa kritizoval Salvini. Teda musíme organizovať túto debatu tak, že na jednej smere v jednom smere sa to uberá k boji eh, proti týmto hrozbám a tiež zároveň eh, budovaniu pilierov, ktoré sú nutné pre demokraciu. Thank you. The next one is Mr. Ďakujem ďalej pán Dino. Volám sa Tardino. Eh, e eh, ďakujem pekne za slovo, ďakujem za tie prezentácie, ktoré sme tu počuli. Práve sme počuli kolegu, ktorý poukázal na to, že nový eh, učiteľ bol potrestaný v Taliansku, to, že zorganizoval hodinu, kde hovorili proti Salvinimu. Toto je iba jeden z príkladov informácií a ich manipulácií. Tým, ja som Talianka, som z tohoto regiónu, kde sa udial tento prípad. Môžem povedať, že táto informácia bola zinstrumentalizovaná úplne. Myslím, že je to veľmi dôležitá téma. To, čo tu vidíme, je šírenie falošných informácií. My musíme robiť všetko preto, aby novinári boli chránení pretože to je ten primárny zdroj informácií, ale zároveň je dôležité, aby neboli správy zo strany médií instrumentalizované, zneužívané. Častokrát sa realita pokriví a falošné správy sa šíria ďalej a ďalej. Učiteľka v tomto prípade vysvetlila, že minister Salvini neuvalil žiadnu sankciu na ňu. Takže treba chrániť novinárov a médiá, ale takisto treba zabezpečiť, aby boli chránení občania a dostávali sa im overené správy, aby naše, naša práca bola vážna. Nemôžeme v tejto oblasti na úrovni Európy zaostať. Thank you. The next one. Ďakujem pekne. Pani Donat. Thank you. Uh, first of all, I also want to thank from all of you to being Ďakujem pekne. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste všetci prišli. Chcela by som požiadať vo všeobecnosti otázku v angličtine a potom po maďarsky. V Európskom parlamente sa viacerí venujeme podpore legislatívy tzv. zákona zakazujúceho žaloby, ktoré majú zastrasiť alebo šikovanovať novinárov ako by ste vyriešili fyzické hrozby? Myslíte si, že rámcová legislatíva by pomohla? A teraz prejdem do maďarčiny, pretože moja otázka sa týka pána Erdéliho. Srdečne ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem za to, že ste sa snažili za 10 minút predostrieť to, čo sa v Maďarsku deje. Všetci tu videli, že je tu snaha zastrašiť novinárov a zabrániť tomu, že by sa robila dobrá investigatívna novinárčina. Ale nehovorili ste o tom, ako sa fyzicky zastrašujú novinári. To je najnovší fenomén v Maďarsku. Ako často sa to deje, zdá sa, že v Maďarsku novinári nemôžu noverovať ani polícii. Nemôžu teda očakávať od polície žiadnu podporu. Sú sťažnosti o takýchto prípadoch? Sú tieto prípady zaregistrované? Čo sa s tým dá urobiť? Thank you. The next one is... Ďakujem pekne, pani von Wiese. Ďakujem pekne. Ja som vypočula si s veľkým záujmom tie správy, z Maďarska a z Rumunska. Máme blížiace sa voľby v Spojenom kráľovstve. Dúfajme, že teda bude aj ďalšie referendum o členstve v EÚ. A nechcem to tu teraz porovnávať, tú situáciu vo vašich krajinách. My, ako viete, máme veľkú mieru manipulácie voličov, dezinformácií, a vmiešavania sa do, do referenda, ktoré sa konalo v roku 2016. Nechcem tu hovoriť, že naša vláda šíri dezinformácie, ale predsa len sa obávam, že je tu miera dezinformácie, ktorá obsahuje aj tie e, hlboko zažraté falošné informácie v sociálnych médiách, ktoré majú vplyv na tú verejnú diskusiu v Spojenom kráľovstve dnes. Preto by som chcela od vás vedieť, čo navrhujete, aké máte skúsenosti, čo je najefektívnejšie, najúčinnejšie opatrenie, ktoré ste mali možnosť prijať, aby ste obmedzili takéto vmiešavanie a dezinformovanie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Barena, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem všetkým panelistom. No už dnes je taký jeden z tých dní, kedy agenda Európskej komisie v podstate zapadá do súčasnej situácie. Dnes sa v Španielsku vydal vládny dekret, ktorý umožní im vláde zatvárať z dôvodu verejného poriadku webové stránky. Máme tu um, webové stránky, ktoré sú ktoré sú financované pochybných štátov, ako napríklad Turecko a podobne, aby sa tak mohli prenasledovať ľudia. A čo sa týka odpovede strany komisie, myslíme si, že tento e, zákon už e, týmto v podstate španielská vláda ide proti uzneseniu tohto parlamentu z roku 2014 ohľadom slobody tlače, kde sa hovorí, že členské štáty by nemali zavádzať opatrenia, ktoré obmedzia prístup k internetu blokovanie obsahu a taktiež, aby sa automaticky nepoužívali filtre. Pán Pennings, chcem využiť, využiť vašu prítomnosť. Myslíte si, že tento nový vládny dekret je v súlade s Európskou chartou chartou základných práv a taktiež s dohovorom o základných ľudských právach. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Ždanoka. To... Ďakujem pekne. Mám otázku pre, pre pani Marčoviak. Prepačte, že som vám skomolila meno. Spomenuli ste počet novinárov, ktorí boli zavraždení v našich krajinách ale chýbali tam mená troch malých štátov, pobaltských štátov a ja som chcela doplniť ten zoznam zabitých novinárov o tri mená. V mojej krajine v Lotyšsku títo ľudia boli vo vezení, obmedzila sa ich sloboda pohybu a je tu Juri Alexejev, Vladimír Linderman, a Alexander Kaponinka. Aj v susednej krajine, v Litve, viac než rok je už vo vezení známy novinár, investigatívny novinár Algertas Paleckis za to, že rieši rieši situáciu a bol potrestaný finančnou sankciou za to, čo zistil a momentálne teda vo vezení. V oboch krajinách sa to vôbec dalo, pretože tam boli zmeny v trestnom poriadku, ktoré uvádzajú, že kriminalizujú sa kroky proti zájmom štátu. A toto vlastne umožnilo štátu takto potrestať podstate ktoréhokoľvek novinára, ktorý sa venuje svojej práci. Takže iba otázka, prečo je teda možné, že v súčasnosti takéto zmeny, úpravy trestného zákona sa vôbec môžu udiať, schváliť v štátoch, ktoré sú vlastne členmi Európskej únie. Thank you. The next one is Mr. Arvanitis. Ďakujem pekne, pán Arvanic. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ďakujem pekne, hovorí pán Arvanitis. Ja som novinárom. Pozorne som počúval, čo povedali kolegovia, som poslancom, ale novinár je vždy novinárom. Chcel by som povedať, že ja som sa venoval aj tým Paradise Papers, kvôli tomu ma prepustili. Prepustili ďalších ľudí, kvôli, ktorí hovorili o realite každodennej v Grécku. Nemáme teda iba tie falošné správy, tzv. fake news, máme aj neviditeľné správy. skutočne veľké veci, ktoré nikto nemôže popísať. Napríklad v Grécku v súčasnosti je to tak. Prepustili pani Tanu, predsedničku komisie, a bola tu skutočne veľmi vlažná reakcia zo strany Európskej únie. Máme štyroch majiteľov. Jeden z nich má viacero novín vlastní agentúru, ktorá predáva tieto noviny do takisto televízia, mobilnú, mobilné telefóny a stávkovú kanceláriu. Všetci títo aktéry sú vlastne prepojení. Kde teda môžu pracovať novinári? Kde môže novinár pracovať? Môžete tam robiť už iba klasickú novinárčinu. Pretože investigatívny novinár jednoducho v Grécku už nebude mať možnosť zamestnať sa. Hovorím tu teraz o týchto situáciách. Nezávislé siete, malé siete, tlačové projekty, jednoducho malé novinárske firmy nemôžu obstať voči konkurencii tých veľkých novinárskych firiem. Je tu otázku vlastníctva. Ja si myslím, treba preskúmať tu vo výbore, vo výbore LIBE práve otázku vlastníkov novinových vydavateľstiev. Ďakujem pekne. Pani Kanko, máte dve minúty. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za vaše skutočne Prepačte, ja som počula svoje meno. I... Okay. Prepačte, neviem, koho ste meno povedali. Kunke alebo Kanko? Ďakujem pekne. Ja som dojatá z tohto vypočutia, predovšetkým, že sme tu mali svedectva zo strany RSF. Osobne treba povedať, že my sme mali problémy Burkina Faso, pokiaľ ide o slobodu tlače a ja vlastne prvý kontakt s demokraciou som mala, keď môj učiteľ Norbo Rasango bol spálený Burkina Faso v 88. To bolo vtedy, keď sme začali voliť začali veriť v slobodu médií. Nič by sa nebolo udialo, ak by neprišla vaša organizácia do našej krajiny. Takže ďakujem práve vašej organizácii. Prišli ste a žiadali ste od vlády, aby sa exhumovalo telo a urobilo jeho preskúmanie, pretože bolo tu povedané, že to bola nehoda. Neviem, ako niekto môže mať nehodu, že zhorí v aute a v auto zhorí a žiadne iné auto nebolo pomimo. Takže vaša organizácia tlačila na to a my ako študentské hnutie sme mohli to využiť a ešte raz sa teším, že mám teraz možnosť sa vám poďakovať za vašu prácu, ktorá všade prináša nádej a šíri demokraciu. A dôležitá otázka z mojej strany, to, čo som tu teraz spomenula, to sa udialo pred 20 rokmi. Vtedy sme ešte nemali technológiu ako dnes. Pre mňa mediálna sloboda a dominácia médií nemá hraníc, predovšetkým keď hovoríme o špionáži, prenasledovaní novinárov a Žamáka Šugy, ak si pamätáte tento prípad. Takisto ťažká situácia u nás v Európe aj z finančného hľadiska. Pozrite sa, kto vlastní noviny to hovorí novinárom, čo majú písať. A potom mám ešte takú otázku pre vás. Je tu zdieľaná zodpovednosť, pokiaľ ide o tú slobodu. Mali sme tu článok v holandských novinách, volalo sa to pád žurnalizmu. Ako zažívate zodpovednosť novinárov a tlačových zoskupení v tom zmysle, aby sa zachránila žurnalistika, pretože táto sloboda obsahuje prvok zodpovednosti, pokiaľ ide o kvalitu novinárskej práce. Ďakujem pekne. Teraz pani Fox. Skutočne sa teším, že sme tu mali možnosť vypočuť si prezentácie o takýmto dôležitým témam. Ja si uvedomujem, keď ľudia vravia, že tu je problém, pokiaľ ide o retorike protimediálnej, že tu je taká vlastne nátlak proti hlavným médiám. A je to pravda, pretože veľa občanov majú pocit, že médiá im neslúžia. Treba si to povedať na rovinu. Ja som takisto novinárkou. Bola som zaangažovaná predtým, než som bola zvolená. Pozrime sa na tú mediálnu bublinu. Veľa novinárov zmyšľa v podstate tak skupinovo si myslí to isté. A keď sa pozriete na to, čo sa udialo v Spojenom kráľovstve, britské médiá, britskí novinári neočakávali, že verejnosť zareaguje, za, bre, za, odvolí Brexit. Americké médiá takisto neočakávali, že ľudia zvolia Trumpa. Boli sme šokovaní, keď sa to stalo. Mali to vedieť, ak by, to, ak by boli zašli nad rámec tej bubliny. Tak niekedy sú tie médiá populizmom zaslepené a populizmus jednoducho zamedzi tomu, aby človek zmyšľal trochu nad rámec tých každodenných povinností. Zdá sa, že novinárčina nie je dostatočne investigatívna, príliš sa tu zaoberáme názormi z malej skupiny ľudí. Myslím, že je dobre, že niekedy sa hľadajú informácia v alternatívnych zdrojoch. Už sme tu počuli o jednom veľmi dobrom v Maďarsku. Niekedy je treba alternatívne médiá na to, aby pravda zaznela napríklad v Spojenom kráľovstve, prečo vieme o žltých vestách vo Francúzsku. Nie preto, že by sme to videli na BBC, ale preto, že máme občanských novinárov, ktorí nám, nás informujú práve o týchto informáciách. A zaujímalo by ma to ešte dokonca viac. A znepokojuje ma aj tá myšlienka overovateľov faktov. Potrebujeme fakty, ale ako my vieme, že kto rozhodne, že čo je vlastne absolútna pravda. Dnes som dokonca v týchto diskusiách počula, že niekto označil dezinformáciu v referende v Spojenom kráľovstve. Je to v podstate e, určité vysvetlenie toho, že prečo ľudia nehlasovali tak, ako mali. Varujem EÚ, že sa takýmto spôsobom riešia veci. Častokrát toto v podstate končí útokom na slobodu tlače. Ak chcete mať slobodu, nepotrebujete viac predpisov, potrebujete slobodu, veď predsa o tom to celé je. Ďakujem pekne, pán Patrik Jaki. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po polsky. Budem hovoriť po polsky. E, mám e, k týmto vystúpeniam e, dvojznačný prístup, pretože na jednej strane ste sa zaoberali veľmi dôležitými vecami, ako napríklad e, na Slovensku alebo Malte, za to vám treba poďakovať, ale na druhej strane hovoríte, že chcete bojovať proti dezinformácii obyvateľom a sami e, používate dezinformujúce argumenty, napríklad čo sa týka e, tém v Polske, napríklad ako prípad porušovania slobody médií v Polsku ste uviedli ako príklad publicistu pán Piontek a viete, čo sa s tým stalo? E, publicista niečo napísal o politikovi a politik len využil svoje právo na to, aby sa bránil v súde a vy to používate ako niečo, čo ohrozuje slobodu médií. Ja poviem ešte viac. V tejto veci iná novinárka použil, pozvala takto po publicistu a už máme rozhodnutie súdu. A, e, že, či tá, chcem sa opýtať, či tá pani, ktorá prezentovala tieto informácie, už e, pozná e, výsledok rozhodnutia súdu a či viete, že pán Piontek, ktorý sa tu prezentoval ako e, obeď e, sa ukázalo, že to nebola pravda a že on e, šíril nepravdivé informácie. Ako môžete používať tento príklad ako príklad porušovania slobody médií a tiež e, ďalší príklad, ktorý ste použili, e, príklad dvoch veží v Polsku, pretože táto vec sa tiež teraz ukončila rozhodnutím v správnom súde. A chcem sa vás pýtať, že či viete, ako sa te, táto téma ukončila. Či vy len dezinformujete všetkých, e, ktorí sa e, nachádzali v e, tejto e, hodnotiacej komisii, a či viete, ako bol ukončený tento proces, lebo veľmi nám záleží na tom, aby sme, bojúc proti dezinformácii, sami nedezinformovali občanov a tiež, aby sme vyžadovali od Európskeho parlamentu, aby informácie, ktoré odozdáva, boli e, veľmi vysokej kvality. Ja e, žiadam o profesionalizáciu tejto diskusie, pretože tieto dve témy poznáme, ale sú rozhodnutia súdu a otázka, či vy poznáte tieto rozhodnutia súdu a či, prečo ste o nich neinformovali, či to bola cieľená dezinformácia. Okay, thank you. Now the next floor goes to me. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Adamovič. Šanovní predsedajúci. Pani Adamovič, prepáčte, ospravedlňujem sa. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Ďakujem všetkým panelistom, ďakujem za pozvanie a ďakujem za príklady, k, pravde príklady, ktoré ste tu predstavili. Chcem povedať, že žiaľ práve v Polsku, dobre, že hovorím po predrečníkovi, je problém so slobodnými médiami a novinári, ktorí nájdu a odhaľujú rôzne aféry spáchané politikmi a kolegami politikov vo vládnúcej e, strane. E, zjaľ títo novinári sú často prenasledovaní, je im obmedzená sloboda a tieto veci, ak sa e, dostanú e, v prvej instancii do príslušných orgánov, tak veľmi e, často konanie je marené a žiaľ nie sú ukončené v tej veci veží. To nebolo ukončené, pretože prvá instancia, no, prvý stupeň v administratívnom súde nie je dokončenie tej veci. Musí ten rozsudok byť pravoplatný No, je tu ťažká situácia. Zároveň sa chcem poďakovať eh, aj predstaviteľov komisie za to, že popísal činy, ktoré robí komisia s tým cieľom, aby chránila slobodu slova a zároveň si myslím, že eh, tu eh, sme sa stretli a to bolo aj môj cieľ ako jedného z iniciátorov dnešného vypočutia, aby sme odpovedali aj na otázku, čo môžeme urobiť viac aby sme chránili slobodné médiá, chránili slobodu slova, ale zároveň, aby sme e, nepodliehali nenavistným e, prejavom a dezinformácii, aby sme sa neuchyľovali k tomu a kde si určíme hranicu. Čo môžeme urobiť v parlamente? v fáze spoločného európskeho právneho aktu, ktorý definuje eh, prejavy nenávisti. Teres. Pán Teres. First of all, I wanted to, uh, to start by thanking the... Chcem sa poďakovať za zorganizovanie tohto podujatia. Myslím, že je dôležité mať tu možnosť hovoriť o slobode médií. Ja som z bývalej komunistickej krajiny, Žil som v USA 16 rokov. Videl som, ako médiá konali a reagovali v bývalej komunistickej krajine, ako to bolo v USA. A čo som sa naučil za tie roky, a súhlasíte s tým, že médiá sú štvrtou mocou v štátoch, úloha justície, výkonnej moci a legislatívnej moci je chrániť a zabezpečiť slobody jednotlivcov. A ja si myslím, že to je úloha médií vo všetkých spoločnostiach. Mali sme tu kolegov predtým, ktorí hovorili o otázke dezinformácie, nesprávnych informáciách, o využívaní toho, že médiá sú zaslepené populistami. Jeden z mojich kolegov to tu povedal. Toto je situácia v Rumunsku. Ak my súhlasíme s tým, že úloha médií je podávať správy o skutočnostiach a zabezpečiť práva jednotlivcov, tak čo vidíme za ostatné roky v médiách je to, že žurnalisti a médiá napriek tomu, aby chránili práva jednotlivcov, nachádzajú si výhovorky, aby mohli zneužívať štát proti jednotlivcom. Máme veľa článkov v rumunských médiách, kde žurnalisti sa snažia ospravedlniť úrady, že porušujú práva novinárov. Uvediem konkrétny príklad. Hovoríte o Rumunsku, alebo keď nás začne hovoriť o Rumunsku, tak hneď sa hovorí o justícii. V roku 2016, respektíve každý rok, Európska komisia robí zbiera údaje prostredníctvom Eurobarometra od roku 2016, od roku 2015 dôvera v justičný systém o 15% spadol. To bol najväčší úpadok dôvery voči Európsku inštitúciu v celej Európskej únii. Za každým, keď ľudia, ktorí sú zneužívaní zo strany štátu, kedy súdy, vyšetrovatelia, mimovládne organizácie alebo iní nastolujú otázku týchto zneužívaní, tak ľudia v médiách týchto ľudí umlčia a povedia, vy podporujete korupčníkov alebo tak, alebo podobne. Takže naprie, namiesto toho, aby sa hovorilo o týchto otázkach, tak sa to hneď zosobnilo. Takže dve krátke otázky. Máme tu predstaviteľa aj z organizácie Novinári bez hraníc, ešte dve sekundy teda. V správe o Rumunsku sa uviádza, že sú tam utajení agenti z Talianska, ako sa k tomu vyjadríte? A ešte otázka pre novinárov z Rumunska. Aj tu je kolega, ktorý napísal takéto články, kde niekedy sa uvádzajú e, informácie, že kolaterálna škoda je niekedy potrebná. Koľko ľudí musí prísť o svoje práva kvôli takým princípom ako napríklad boj proti korupcii? Ďakujem pekne, pán Smeker, pán Šimečka. Ďakujem pekne. Predovšetkým ďakujem pekne našim hosťom, investigatívnym novinárom. Nemám otázku, nemám iba pripomienku, možno by som sa iba osobne chcel vyjadriť. Ja som zo krajiny, zo Slovenska, kde Jan Kuciak bol zavraždený pred rokom a pol a bola to tragédia, šetrenie tejto vraždy postúpilo k tomu, že vlastne spustilo lavínu v Slovensku a pokázalo sa jednoducho na niečo, čo bola kedy bolo nemysliteľné, ako boli prepojení napríklad policajti s mafiánmi a s politikmi a to všetko vďaka investigatívnemu novinárovi Janovi Kuciakovi aj vďaka tlaku z Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že teraz všetci u nás vedia, že Jan Kuciak a jeho práca a aj jeho smrť vlastne zmenili Slovensko navždy a to je iba také slovo na povzbudenie našich kolegov, pána Tapalagu, pána Erdeliho a kolegov, aby pokračovali vo svojej práci, pretože je to kľúčové a nepostarateľné pre našu demokraciu a Európsky parlament vás bude podporovať. Ďakujem. Oh, pani Hunke, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne všetkým za vaše vyjadrenia. Pán Pennings, čo teda vy vnímate ako kľúčovú iniciatívu, čo by sme mali urobiť my, politici a Európsky parlament, aby sa zlepšila bezpečnosť novinárov a pani Majerčák, aké právne iniciatívy vnímate za potrebné, považujete za potrebné, aby sa zabezpečila sloboda médií, aby sa bojovalo proti beztrestnosti voči tým, ktorí tieto hrozby a vraždy realizujú. Ďakujem. Thank you. Thank you. Now it'll be Mr. Hidvechi. Ďakujem, teraz pán Hidvedi. Ďakujem, pán predseda. Sloboda tlače, sloboda vyjadrovania toto je kľúčový prvok demokracie, ktorý veľmi si vážime, je zásadný. A taktiež si myslím, že by e, tu mala byť sloboda mať určitú mienku, aby to nebola nejaká predpísaná politická ideológia, ktorú si všetci musia osvojiť. Nesmú tu byť žiadne tabu, samozrejme do, určitého, do určitou hranicou. Čo sa týka Malty a Slovenska, tak tam boli zavraždení novinári a to predstavuje vážny útok na demokraciu a slobodu vyjadrovania. A je treba zdôrazniť, že to je skutočne vážne. Zároveň chcem zareagovať na to, čo sa povedalo o Maďarsku. Myslím si, že to skutočne je veľmi manipulatívne, jednostranné a naozaj obrovská manipulácia reality aj podľa štandardov a porovnaní so štandardami Libe. Takže v Maďarsku je, alebo sa vedie slobodný a živý dialog na verejnosti, sú tam e, slobodné voľby, aj diskusie pred voľbami boli slobodné, ukázali to aj výsledky volieb a ja si myslím, že možno e, ten verejný diskurs je slobodnejší v Maďarsku než v iných krajinách EÚ. Čo sa v Maďarsku zmenilo za posledných pár rokov? Sú tam teraz portály, televízne kanály, ktoré sú konzervatívne, čo sa týka ich hodnotového systému. Predtým to neexistovalo a myslím si, že toto vadí mnohým na ľavej strane spektra. No a reakciou je, že prekrúcaj realitu, nahnevanie manipulujú fakty a niekedy robia aj provokatívne politické kroky. Len pre vašu informáciu, najväčšie politické informačné spravodajské portály kritizujú vládu a to je v poriadku. Každý má názor na svoj, nárok na svoj názor a je to aj dobre, pretože žiadna politická skupina by nemala mať nárok na pravdu. Diskusia by mala byť otvorená, každý má mať možnosť si povedať, čo chce. Máte právo na svoju, svoj politický názor, ale nehovorte tomu objektívny žurnalizmus, hovorte tomu slobodná mienka. Teraz pán Čuhodáru. Ďakujem, pán predseda. Skutočne neuveriteľné, čo všetko sme tu dnes počuli, neuveriteľné, že takéto veci sa môžu diať v európskej krajine. Je to skoro ako stredovek. Je to ako z nejakej knihy od Voltéra, Možno sa nie vždy zhodneme, ale podporujem vaše právo povedať, čo chcete povedať. Ja som bol lekárom záchrannej služby a tam som sa niekedy dostala aj k novinárom, ktorí boli fyzicky napadnutí, takže musíme mať tomu jednotné stanovisko na európskej úrovni. To jediné je účinné. Potrebujeme aj finančnú podporu, pretože je tu aj hospodársky tlak na novitárov. Pán Taparaga o tom vie. Ja som aj v eh, rumunskom parlamente predložil návrh zákona, podľa ktorého percento eh, peňazí, eh, ktoré sú získané z odhalenia korupčných škandálov novinármi, alebo určité percento malo byť použité na podporu investigatívnej novinárčiny. Musíme si vytvoriť taký kódex, ktorý bude upresňovať, ehm, na aké účely presne toto pôjde. Áno a ako som povedal, som lekár a myslím si, že možno by sme mali mať v zákone kategóriu pre tých, ktorí napadnú novinára pri výkone jeho práce. Novinári riskujú život a tí, ktorí napadnú novinára, by mali byť potrestaní podobne ako tí, ktorí napadnú policajného e, agenta alebo niekoho iného, kto vykonáva nejaký verejný úrad. Je treba chrániť novinárov. Pokiaľ máte nejaké iné návrhy, tak e, my ich predneste. Potrebujeme rozhodne vyváženú situáciu. Novinárčina je dôležitá, ale falošné správy môžu aj zabíjať. Takže musíme nastoliť rovnováhu, musíme pokročiť a nájsť najlepší spôsob, aby sme sa vyhli takýmto prípadom v EÚ. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som povedať na úvod, že častočne súhlasím s kolegom, ktorý hovoril o manipulácii faktov pretože jeden z najdôležitejších mediálnych trastov v Rumunsku je vlastnený bývalým odsudeným mogulom Dan Vojkuleskum, ktorý nadalej má ešte vyplatiť e, e, desiatky miliónov eur maďars, e, pardon, rumunskej vláde. No a čo sa týka otázok, pretože tu máme zastupcov Komisie a Rady Európy. Hovorili sme o tom, nakoľko je dôležité chrániť investigatívnych novinárov. Počuli ste tu aj rôzne príbehy. Minulý rok, v roku 2018, taktiež e, rumunskí a bulharskí novinári boli v Rumunsku uzavr- e, pardon, uväznení, keď vyšetrovali, ako sa vynakladajú eurofondy. Takže potrebujeme silnejší mechanizmus na ochranu novinárov aj z tretich eh, krajín, alebo v tretich krajinách. Nemáme žiadny mechanizmus, ktorý by ich takto chránil. Prosím, milí zástupcovia Rady Európy aj komisie, je treba podniknúť ďalšie kroky. Aké sú vaše tri hlavné priority? Ako chcete spolupracovať, aby ste eh, postupovali jednotne a taktiež eh, zoberte do úvahy odporúčania mojich kolegov, kolega eh, z reportérov bez hraníc hovoril, že sa môže vytvoriť nejaký mechanizmus, ktorý bol okamžite spustený, pokiaľ by sa v EÚ niečo stalo nejakému novinárovi a taktiež Kreatívna Európa. Som rada, že tam, tam je financovanie. Je tam 61 miliónov, ktorý, ktoré sú určené na mediálny projekt, ale to nie je dosť. Potrebujeme mať stály fond na podporu investigatívnych novinárov, aby sme uvoľnili tlak ohľadom neistoty, ako financovať ich, ich projekty. Takže mali by sme urobiť nejaké kroky aj v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem, teraz odozdávam slovo späť našim panelistom, ktorí sú štyria. Začali sme skoro ráno. Každý jeden bod nášho programu prekročil pridelený čas, rovnako aj teraz. Takže ďakujeme vám skutočne už dopredu že sa posnažíte hovoriť stručne. Viem, že tu bolo veľa, veľa otázok. Je to náročné, ale prosím, zosumarizujte, zhrňte to čo najlepšie. Toto Prvé kolo teda teraz začína. Prosím, 3 minúty každý o vaše odpovede. Ešte tu máme druhý panel. Prídu ďalší traja panelisti na pódium, ktorí taktiež budú odpovedať na otázky. Takže prosím, pán Pennings ako prvý. Ďakujem. Ja sa nebudem môcť vyjadriť ku všetkým otázkam, ale rád by som povedal jednu vec. Potrebujeme zaručiť, že zabraníme obťažovaniu novinárov, musíme podporovať kvalitnú novinárčinu, chrániť novinárov, musíme vytvoriť a nastoliť mechanizmy, pretože momentálne novinári neveria inštitúciám a dokonca ani novinárským asociáciám, čo sa týka ochrany ich práv. Takže toto je kľúčová vec, musíme toto napraviť. Taktiež musíme byť schopní stíhať v našich štátoch tam, kde sú nejaké nekalé praktiky, musíme stíhať tých, ktorí sa takto chovajú. Taktiež je treba to vnímať aj v súčasnom kontexte v mnohých členských štátoch EÚ. Celkovo je to otázka zavrhovania plurality médií. My sa hýbeme k v podstate E, takej situácii, že, sa, o, že sú ohrozené malé e, mediálne portály. Musí podporovať e, mediálnu gramotnosť novinárčinu. Musíme zmeniť podmienky, za ktorých novinári pracujú, zaručiť pluralitu médií a taktiež podporovať kvalitnú novinárčinu a mediálnu gramotnosť. Ešte tu zaznela ďalšia vec. Európsky parlament hrá významnú úlohu. Mnohí z vás ste vo svojom vystúpení tvrdili, že európske inštitúcie a možno ešte zvlášť nové členské štáty poskytujú určité finančné prostriedky na tieto účely, ale Európska únia musí taktiež v tomto zmysle riešiť prípadné problémy s korupciou. Mnohí novinári o tom už hovorili a často boli aj napadaní. To teda je zodpovednosť európskych inštitúcií s týmto niečo robiť, byť bdelí. Musíme byť e, schopný zaručiť zodpovednosť vlád v tomto zmysle. Ďakujem za to, že ste boli taký stručný, pán Penning, a teraz pani Majerčak za reportérov bez hraníc. Už 3 minúty. Pokúsim sa byť stručná. Čo sa e, týka tých e, súdnych postupov alebo žalôb, ktoré majú poškodiť a zastrašovať, tak e, v Európskom parlamente prebieha akcia, ktorú podporujú organizácie na podporu um, mediálnej slobody. Európska únia a európsky poslanci môžu dohliadať na správne využívanie dostupných nástrojov, čo sa týka financovania nezávislých médií. Súhlasím s tým, že áno, je treba tam mať viacej peňazí, bojovať proti beztrestnosti, už e, zaujímavé, pokiaľ nebudeme mať politickú vôľu a pokiaľ do toho nevstúpia, a pokiaľ sa to týka aj e, verejných e, inštancií, tak to je problém. Potrebujeme politiku, aby sme chránili ohrozovaných novinárov, takže možno nejaký um, zvonček na poplach, toto by určite pomohlo. Pokiaľ Myslím si, že toto je dôležité a chcem povedať, že máme 10 návrhov Reportéry bez hraníc. Vytlačili sme ich aj pre vás. Prosím, zoberte si e, od vytlačok. Ďakujem teraz naši dvaja investigatívni žurnalisti, ako prvý pán RDI. Čo sa týka hrozieb, už za posledných pár 10 mesiacov dostávame viac um, hrozieb než e, predtým. Snažili sme sa to riešiť z právneho pohľadu a taktiež sme našim zamestnancom vydali regulu, ako reagovať. Skutočne je to pre nás nové teritorium, takže nemáme príliš veľké skúsenosti, bohužiaľ. No a čo sa týka toho, ako napraviť situáciu. Myslím si, že Európska únia má pravidlá napríklad, čo sa týka konkurencie, hospodárskej súťaže, pokiaľ možno jeden vlastník e, má mnoho rôznych stoviek portálov, tak e, by sa na to mal nikto pozrieť, pretože potrebujeme pluralitu názorov určite sa na to je treba pozrieť a maďarské úrady to zatiaľ nerobia. Ďakujem tiež veľmi stručne. Teraz pán Tapalaga na záver. Ďakujem, čo sa týka zmeny legislatívy. Nemyslím si, že je potrebná. Investigatívni novinári, oni vedia, čo robia, potrebujú prostriedky na právnu pomoc. To je zásadné. Čo sa týka dezinformácií a boli to otázky ohľadom Brexitu napríklad, myslím si, že bojovať e, s, de- s dezinformáciami sa dá, ale nemôžete zastaviť e, dážď ani vietor. Takže riešením je každý deň znova, stále znova odhalovať pravdu a ne kamarátiť sa s Ruskom, čo sa týka teda Spojeného kráľovstva, teraz to hovorím vám. Teraz odpoviem v rumunčine pánu Terešovi, aby som to povedal jasnejšie. Pán Terheš, vy ste povedali, že tu obhajujem nejaké zneužívanie a nesprávne postupy, to je klamstvo. Vaša strana sa snažila eh, ukazovať eh, odsudených politikov ako obete. Čo ste nepovedali, bolo to, že vy ste bránili pána Dragneu ale najprv ste ho kritizovali, ale potom, čo vás zaradili na eh, predvolebnú kandidátku, tak ste ho už bránili. No a predtým, než ste boli politikom, tak ste boli kňazom. A ako kňaz ste bránili niekoho, kto bol odsudený za ovplyvňovanie volebných výsledkov. Toto je e, krádež a krádež je hriech. Prepačte, prepačte. Bol to ale osobný útok Áno, môžete legitímne krátko odpovedať. Predovšetkým som ešte kňaz, Nebránil som žiadnych politikov, ja som bránil právo každého rumunského občana, ktorý je obvinený akokoľvek štátnou inštanciou na to naďalej mať rovnaké práva, nezávisle od toho, či je to bežný občan alebo politik. A ešte chcem povedať, že okrem politikov boli tisíce rebelujúcich e, občanov, e, ktorých mená nie sú spomenutí, niektorí z nich boli dokonca aj e, zomreli a potom až po smrti súd rozhodol, že boli nevinní, ale kto ich prinevedie naspäť z hrobu? Dobre. Nemôžeme na záver povedať, e, dobre, koniec diskusie. Keďže táto diskusia je otvorená, naďalej bude otvorená aj v priebehu nadchádzajúcich rokov. To je isté, keďže teraz e, sú tu v mnohých členských štátoch obavy ohľadom základných práv, boja proti nenavistným prejavom online and offline, eh, ohľadom dezinformácií, nielen v súvislosti s politickými postupmi, voľbami a týka sa to každodenného života, všetkých jeho aspektov a preto môžem povedať, že ďakujem za vašu zaangažovanosť eh, v súvislosti s tým, toto dôležitou hodnotou Európskej únie. Ďakujem týmto panelistom. Skutočne vaša prítomnosť je e, pre nás cťou a poctou. Hlboko vám ďakujem. A áno, áno, tlieskajte. Ďakujeme vám, že ste prišli. A teraz oznamujem, že budeme pokračovať v tomto vypočutí. Príde druhé kolo panelistov. Takže sa rozlúčime s týmito štyrmi panelistami a pozveme sem nasledujúcich štyroch panelistov, aby sa usadili na pódiu. Thank you. said, this... Stále ešte na pol hodiny máme do konca eh, tohoto popoludňajšieho zasadnutia, tak urobme to správne a hladko. We welcome the four panelists We've got on the podium. Vítame tých štyroch panelistov, ktorých máme na pódiu v druhom kole tejto prebiehajúcej diskusie, ktorá sa týka toho, ako bojovať proti nenavistným prejavom online aj offline, aj, aj proti dezinformáciám. Je tu pani eh, Maja Mazutkevič, eh, ktorá zastupuje Alianciu pre Európu Máme eh, Diego Narakon, ktorý bude vystúpať v mene European Digital Rights a eh, Daniel Milo z Globsec eh, Policy Institute a pani Katrin Hugen-Dubel to je Advocacy Director ILJ Europe. Takže začneme a budeme mať kolo otázok a odpovedí. A A najprv dáme slovo pani Macukevič, eh, ktorá zastupuje Alliance for Europe. Eh, budete mať slovo ďalších 8-9 eh, minút. Máte slovo. Ja Mazurkevič. Ďakujem, ja som Maja Mazurkevič a zastupujem Alliance for Europe, to je platforma pre spoluprácu organizácií, ktoré sú prodemokratické a proeurópske. Tiež som koordinátorka Keyboard Warriors, to je offline a online eh, komunita v Polsku, ktorá eh, bojuje proti falošným správam eh, týkajúcim sa hodnot EÚ. Keď hovoríme o dezinformácii a nenavistných prejavoch, keď sa zameráme hlavne na príklady z Polska, chcem však, aby sme sa na to pozreli, aby sme vedeli o tom, že sa to deje skoro všade v EÚ a vo všetkých štátoch a Polsko nie je jedinečný príklad. A e, tu e, je e, môj, môj hlavná, hlavný argument je, že hovoríme o tom teraz, ale tieto dezinformácie a prejavy nenavistí postihujú našu budúcnosť a ak si to nevedomíme a nedáme peniaze a zdroje do boja proti dezinformáciám, tak možno o 10 rokov budeme bojovať alebo ešte aj skôr. Polsko je teda medzi najproeurópskejšími národmi v EU, neviem či viete, ale asi 80-90% Poliakov e, na no, jednoduchú otázku, či sú proeurópsky, odpovedajú áno. Takže to je veľmi pozitívny príklad, ale je možný posun v postoji. V 2015, na začiatku 2015, pred všetkými voľbami, ktoré boli v Polsku, e, tie parlamentné voľby. Poliaci boli e, za prijímanie e, utečencov, ale kvôli propagande, ktorá nás v médiách, ktoré tiež prirodzko rôzni politici, sa zmenili tieto postoje. Už v 2015 sme videli, že viac ako polovica Poliakov sa rozhodla, že sú proti prijímaniu utečencov a ak to môže viesť aj k zmene postojov o Európskej únii. Koncom 2017. v decembri ehm, prebehol prieskum v Polskej akadémii vied, kde na otázku, čo by ste robili, keby Európska únia ehm, vás prinútila prijať utečencov do Polska, 5,2% Poliakov povedali, že by boli ehm, proti tomu, aj keby to znamenalo opustiť Európsku úniu teda vidíte, že emócie, ktoré boli v tej eh, propagandistickej kampani eh, proti utečencom, eh, naozaj ovplyvnili aj to, čo si Poliaci mysleli o EÚ a čo sme videli v internete o utečencoch ako boj. To vidíme Zvedeli sme v 2015, tam aj predtým vidíme tam manipuláciu, strach a dezinformáciu a to vidíme eh, príklady toho, čo nachádzame v internete, pretože my monitorujeme internet a vidíme, čo sa tam deje. A je tu eh, zbierka protimigračných eh, obrázkov, hlavne pôsobiacich na city. Väčšina z nich sú úplne lži a mnohé z nich sú tiež manipulované. čo sme videli nedávno, aj v 2015 eh, Jaroslav Kačinský, eh, vodca práva a spravodlivosti povedal, že eh, utečenci prinášajú exotické choroby a Polska je homogénna krajina a bojíme sa všetkého, čo nepoznáme a to sa deje s utečencami. Nástroje a techniky pre propagandu tam ukazujú tváre utečencov a ľudí, ktorí nepoznáme aj e, včera. E, sme našli ďalšiu dezinformáciu, e, že v Mnichove boli zhromaždenia nepokoje imigrantov. To sú falešné správy, ale tiež sa to šírilo a bolo to dôležitá téma v polskom internete. Ďalšie informácie v internete, ktoré nájdeme hlavne z 2017 je o šaria sférach a no-go zónach. Od roku 2017 e, sa to vyskytuje veľmi často a tiež to opakujú politici a vidíme to aj v médiách a mnohí ľudia tiež hovoria o príklade Švédska a hovoria o o tom, čo sa deje vo Švédsku napríklad. Hovoria, že je tam 13 znásilnení za deň vo Švedsku, ktoré spáchajú utečenci. Čo vidíme o Európskej únii? E, ako som povedala, my sledujeme internet a my aj batery nadácia e, robia sociálne vypočutia o Európskej únii. E, tento výskum sa robil za obdobie dvoch týždňová a čo ľudia hovoria o EÚ a 87% komentárov, ktoré píšu užívateľi internetu, bolo negatívnych a keď sme išli hlbšie, tak väčšina z nich boli tiež falošných. Takže vám pripomínam, čo som povedal predtým, že Poliaci sú jedna z naj proeurópskych štátov, ale 87% tých komentov o Európskej únii je negatívnych. A keď myslíme na to, kde e, ľudia e, hľadajú správy a informácie o všetkom, tak je to v internete. Keď sa pozrieme do internete a hľadáme všetko, keď e, sa pýtame na EÚ, tak dostávame negatívne a falošné informácie. Jedno z nich sa opakovane používa rôznymi politikmi v Polsku, že Polsko platí viac do rozpočtu EÚ ako EÚ platí do Polska. Keď si to vyhľadám v Google, tak e, výsledky e, ukazujú e, v prvých miestach stránky, ktoré tvrdia, že to je pravda. Teraz vám ukážem, čo sú najobľúbenejšie témy v Polsku a to je monitorovanie a teraz pracujeme na týchto informáciách v súvislosti s parlamentnými voľbami a väčšina dezinformácií v internete sa týka LGBTI, antisemitizmu, cudzincov, utečencov, imigrantov a ekológii a, a to sa týka aj klimatických zmien, aj e, tiež nehody e, v čističke odpadových e, vôd vo Varšave čo um, bolo tiež uh, veľmi využívané počas kampane. My máme tiež e, monitorovaciu útvora a sledujeme nielen čo sa deje v Polsku, ale aj v uh, Spojenom kráľovstve a Nemecku je dôležité sa na to pozerať z hora. A v mnohých štátoch tie témy dezinformácií sú veľmi podobné. V Nemecku tiež uh, sú to veľmi uh, dôležitou témou. Cudzinci, ekológia, a sloboda prejavu a v Spodnom kráľovstve e, teraz sú to voľby, antisemitizmus, imigranti a hlasovanie ľudí a volebné spojenectvo. A teraz e, v Spojenom kráľovstve hlavne sa týka to dezinformácií a falošných správ a analytici nám hovorili, že e, lepšie položiť si otázku, že kde falošné správy vôbec nie sú v britských médiách. Takže máme problém, EÚ je silne postihnutá, veľa z tých e, informácií silne súvisí s EÚ, populisti to využívajú a hovoria, že keď sa pozrejú na LGBTI a tvrdia, že EÚ je duhová vec, kde odkiaľ pochádzajú všetky tie zlé veci a ak to chceme zastaviť, tak budeme mať ak to nezastavíme, tak e, budeme mať problém so zmenou postoja ľudí v Polsku. A nový nepriateľ, najaktuálnejšia téma teraz je od februára LGBTIQIA v médiách e, je teraz e, veľká premávka a e, hovorí sa o pocitoch a tie modré sú neutrálne, teda komentáre o LGBTQIA sú neutrálne, ale keď sme išli hlbšie do toho tak, a pozreli sa, čo je tam presne za tým, tak nie je to, nie je to neutrálne, je to negatívne teda väčšina z tej premávky bola negatívna a proti LGBTQIA a vidíme, že dosah je obrovský e, v najväčšom e, období premávky v júli. To bolo skoro 400 miliónov e, prezretí LGBTI a nie je to, je to rozdelené na negatívne, um, pozitívne a neutrálne a tu vidíme kľúčové slova, čo hovoria užívateľe internetu o e, ľuďoch, ktorí pochádzajú z menšín a hlavne to ich spávajú s pedofíliou. E, veľa ľudí hovorí o sexualizácii detí spoločenstvom LGBTQIA a čo sa tam deje, sa nedie len v sociálnych médiách, ale aj v médiách bola e, reportáž LGBT 11. Mm, októbra 2019, e, presne e, dva dní pred polskými voľbami a pár hodín pred volebným moratóriom. Bolo to v čase, kedy najviac ľudí sledujú televíziu o 8.15 a samozrejme tá reportáž bola veľmi manipulatívna, ukazovala informácie. Tvrdili, že sa to deje v Polsku, zatiaľ čo sa to dialo v iných štátoch a tiež uh, tvrdili, že LGBT komunity platia z ľudí, ktorí prichádzajú aj k nenavistným uh, vidíte e, v strednom obrázku je fotomontáž zástupcu primátora Varšovy, ktorý je otvorený gej a dali ho na takúto fotku. A je tu veľa nenavistných prejavov o tejto komunite a 22. 27. júla um, bol Pride v uh, Bielistok a policia vedela, že budú zhromaždenia a pripravili sa na turistické útoky a čo sa tam stalo? Bolo tam veľa brutálnych uh, útokov z pravice neposlednom rade chcem povedať, že nenavistné prejavy sa dejú a majú veľmi dôležité a výrazné problémy a jeden z dôvodov mm, nenavistných prejavov bolo aj e, vražda Pola Adamoviča primátora Gdansku a e, som správ v Gdansku uh, e, hovoril, že uh, verejnoprávne médiá hovorili negatívne o ňom 5 krát za deň. Ďakujem. Just bear in mind with... Prosím, pamätajte na to, že e, my sa vám chceme poďakovať za vašu vyčerpávajúcu dôslednú prezentáciu a chceme, aby ste pamätali na to, že ste tu 4 a potom budeme mať kolo otázok a odpovedí. A teraz má slovo pán Diego Naranjo, ktorý zastupuje Európske digitálne práva EDR. My sme sieť 42 MVO, ktoré e, zabezpečujú ľudské práva, obhajujú ľudské práva online a e, máme moto o nenavisnom e, prejave, kde hovoríme, že nenavidíme nenavistný prejav, ale milujeme e, slobodný prejav a rozdiel uvediem v mojej prezentácii. Najprv, čo týka kontextu, je tu politický tlak, aby sme mali stále e, viac zodpovedností na strane platform, e, aby sme e, kontrolovali obsah online a je tu násobne tejto iniciatívy na horizontálnej úrovne. Máme ten prichádzajúci akt o digitálnych službách, ktorý môže rozšíriť tú smernicu o elektronickom obchode, e, tiež e VMS DA, ktorá bude prijatá a potom máme zákony ako napríklad e, kódex o nenavistných prejavoch a veľa rôznych vecí, ktoré treba zohľadniť. Ale zase, zásade to nie je riadne zhodnotenie dopadu na ľudské práva a hodnotenie spätnej väzby na kódex neprinesol žiadne dáta a tiež my e, vyhľadáme tieto informácie prostredníctvom rôznych oficiálnych a neoficiálnych e, zdrojov správ. Mnoho z toho pochádza z oficiálnych e, tvorcov správ. Vidíme tam Donalda Trumpa, španielskú politickú stranu Vox, ktorá povedala, že utečenci majú vyššiu pravdepodobnosť, trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť, že budú znosňovať ženy porovnaní s e, národným obyvateľstvom a potom máme Média tu prichádzajú najťažšie problémy s nenávistnými prejavmi. Nenávistné prejavy sú len malý zlomok z obsahu na internete a e, najnovšie formy a, a nenávistných prejavov sú e, skryté v e, odkazoch, ktoré e, sa tvária ako organizácie v teréne a e, tiež e, sú tu kampanie, ktoré skrývajú rasizmus a xenofóbiu a e, vedú k pretekom protidemokratických strán. A vidíme dva problémy. Jeden sa týka ťažkosti právneho štátu, aby sa prispôsobili k novým technológiám a druhý sa týka mm, modelu podnikania internetových služieb. Čo sa týka problému právneho štátu, je tu obrovské množstvo informácií a každý tých 63 sekúnd e, je 3 milióny postov na Facebooku, pol milióna e, komentov v Twitteri a e, je to veľa informácií, ktoré je ťažké straviť a nie je možné ručne každý tento obsah preveriť. A čo sa deje, že veľká väčšina týchto rozhodnutí prijímajú súkromné firmy, súkromné subjekty, ktoré tieto rozhodnutia príjmajú podľa ich e, podmienok poskytovania služieb a e, zmluv. A vidíme, že tu sú svojvoľné e, blokovania a vypínanie obsahu a vidíme, že sa to riadí štandardami slobody prejavu na základe legislatívy a kultúry USA. Je zaujímavé vidieť, že ako Glenn Greenwald Intercept povedal, že Ehm, nenavistné prejavy v EÚ hlavne postihujú ľavicové názory, teda nie tí, ktorí údajne šíria ehm, názory ehm, nenavistných prejavov. Napríklad eh, Women on Waves eh, boli zablokovaní v YouTube 10 dní pred eh, referendum v Írsku o potratoch a sociálne skupiny čelia diskriminácie, ako napríklad LGBTI plus skupiny a ženské migrantky a tak ďalej. Tento problém e, je politický prístup, ako používať tieto mm, čarovné upload filtry, aby sa e, takto e, zabránilo uploadovaniu a vymazal sa obsah. A mm, na základe vyšetrovania, zistovania, získovania údajov, ako sa to deje a aké kroky môžeme proti tomu prijať. A nie je možné, aby tie upload filtery e, tie drobnosti postrehli a e, keď je aj, sú aj prípady, kedy s týmito technológiami sa vymazali oprávnené prejavy a ďalšia vec, ktorá sa ťažko dá vyriešiť, je nedostatok harmonizovanej definície nenavistných prejavov. Jedna zo správok, ktorú financovala Európska komisia, e, uvádza, že nastáva strata je, že je veľa rozporov a rozdielov medzi legislatívmi členských štátov, hoci sú snahy harmonizovať. A e, škoda e, nepochádza e, zo samotného online obsahu, ale z jeho dosahu, ktorý môže mať tento obsah. Väčšina online spoločností majú obrovské zisky a spôsob, ako tieto e, zisky e, realizovať prostredníctvom týchto prieskumov a e, cieľeného inzerovania celnej reklamy a oni sledujú, koľko klikáte, koľko času strávite na ich platforme a páči sa mi citát šéfa Netflix, ktorý hovorí, že ich konkurent nie je iná firma, ale vaša potreba ísť e, do postele a preto e, vás krmia ďalšími ďalšími epizódami, pokiaľ to nezastavíte. A e, ďalší človek povedal, že čím je provokatívny obsah, tým väčší, väčšiu pozornosť má a tým väčšie zisky má taká platforma. Preto ľavicoví jednotlivci sú viac pritiahnutí k extrémnej ľavici a to isté sa stáva, keď e, začínate hľadať e, pravicový obsah, e, tak vás to posúva ku krajnej pravici a tiež oni sa rozhodujú, ako vás dovedú k týmto informáciám a nenavisnému obsahu, aby vás pritiahli, aby vás udržali v tej platforme. Takže aby vám mohli predať nejaké reklamy, aby ste si kúpili veci, ktoré nepotrebujete a Eh, Rada Európy mm, prednesla isté špecifické riešenia, ktoré sú podľa mňa pozitívne, takže nechám to na Rade Európy. No, jedna z vecí, ktorú by som chcel dodať, je, že tento politický prístup sa zameriava na um, um, prejavy tohto problému a nie na uh, korene toho problému. Riešenie je však oveľa ťažšie ako uh, tlačové uh, vyhlásenie, ktoré povie, že Facebook e, vyrieši tie nenavistné prejavy a nemusíme sa s ním zobrať. E, Je to e, riešenie a to hovoriť proti nenavisti, miesto to, aby sme tolerovali tento trend nárastu nenavistných prejavov. Tiež výcvik vo veci rovnosti pre verejných funkcionárov aj pri zabezpečovaní plurality médií. Samozrejme, sú isté prípady, kedy je treba trestať e, nenávistné prejavy. Napríklad e, verejné navedanie k genocíde treba e, trestať aj tiež navádzanie na nepriateľstvo a, a na na násilie a treba si položiť otázku, že kto to robí, či je to politik, či je to umelec, aký je obsah toho nenavistného prejavu aká je jeho závažnosť, aké pravdepodobné, že tieto slova budú viesť k diskriminácii alebo k nejakým činom proti konkrétnej skupiny ľudí. Jedna z vecí, čo môžeme robiť, je, aby sme sa vyhli do nejakému metru a tiež tomu, že títo ľudia môžu odísť z týchto platformiem a používať iné. A posledné slova, že musíme hľadať iné spôsoby, ako predchádzať e, nenavistným prejavom a dezinformácií, tak e, chcem požiadať Španielov, aby e, sme išli voliť a aby sme zatlačili krajnú pravicu do kúta histórie. <laughs> Ďakujem, že ste skončili na čas. A teraz má slovo Daniel Milo Milo alebo Milo. Milo. Globsec Policy Institute, máte slovo, ďalších 10 minút. Members of... Ďakujem, pán predseda. Mm, vážení poslanci, e, ja e, som jeden z výskumníkov Globsec Research Policy. to je e, think tank, ktorý rieši bezpečnosť, ale aj dezinformácie a ich dopad na demokraciu a spoločnosť. Slovensko na východnom e, okraji EÚ susedí s Ukrajinou a kvôli e, tejto geografickej blízkosti sme e, videli príliv falošných správ predtým, ako zasiahli Západ. Od začiatku 2014 na vrchole boja v Ukrajine rôzne dezinformácie a šírenie konšpiračných teórií eh, prekvitalo nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch eh, v regióne od eh, internetových rádií až po leskle 130 stranové časopisy a špor rôzne bulvárne médiá. Našťastie my na Slovensku sme sa poučili z autoritárskeho režimu vtedajšieho Vladimira Mečera, v 90. rokoch, ktorý e, skoro uspel a podarilo sa mu skoro zastaviť e, vstup Slovenska do EU to. Občianská spoločnosť a nezávislá média zohrávajú kľúčovú úlohu v tomto boji a som e, hrdý, že tu zastupujem Globsec, organizácia, ktorá má vysokú odbornosť o dezinformáciách a spôsobách, ako im čeliť v Európe aby sme ilustrovali, e, kde stojíme a s akými silami máme dočenia. Dovolte mi začať s citátom. Za všetkým je Žid. Ja nechcem e, uraziť e, túto etnickú skupinu, sú v skutočnosti veľmi zruční, múdri, ambiciozní, hlavne sa týka ich a ich obchodných zaujímav. A tieto, tieto sú vždy obrovské milióny amerických dolarov a ovládanie celých štátov Prečo um, viesť vojnu, keď môžete dosiahnuť uh, ten istý cieľ inými spôsobmi, manipuláciou ľudí? Myslíte, že uh, tento citát je z Mein Kampf alebo nejakého iného historického antisemického pamfleta? Nie. Je to z januára 2019 uh, e, zo Slovenska a pokračuje to takto. Sú prezidentské voľby, európske voľby a budúci rok uh, voľby do Slovenského národného parlamentu. Uh, Pokúsme sa zhrnúť niektoré základné fakty a skutočnosť, že oni, e, teda Židia, majú obrovskú moc, pretože oni samozrejme ovládajú hlavnoprúdové médiá, môžu ovplyvňovať ľudí, aby e, títo hlasovali za kandidátov, ktorí by neobstáli, nemali by šancu v normálnom štáte. Toto je citát e, z facebookového príspevku známeho e, dezinformačného a konšpiračného e, časopisu, ktorého e, vlastník často cestuje do Ruska a tiež aj urobili manipuláciu vo Photoshope prezidentskej kandidátky z Čapotovej, aby vyzerala viac židovsky. A zatiaľ čo pri kandidát eh, pri kampanii do európskych volieb eh, Európska komisia eh, predložila komplexný a strukturovaný súbor krokov mm, vrátane kodexu pri zvyšovaní transparentnosti politických reklam. Mnohé nezávislé prieskumné organizácie sledujúce voľby poukázali na medzery v systéme viaceré e, významné informačné činnosti, ktoré sa e, vykonávajú paralelne, e, boli nepostrenuté. Či už teda ide o podozrivé facebookové stránky, alebo či ide o využívanie iných manipulatívnych taktík na to, aby sa podporovala krajná pravica alebo protieurópske skupiny v šiestich európskych krajinách, ktoré dosahujú milióny Európanov alebo siete automatizovaných pro AFD Twitter účtov identifikovaných zo strany verejného vysielateľa v Nemecku. A takto to ide ďalej a ďalej. Tieto prípady sú iba špičkou ľadovca, pretože vzhľadom na limitované zdroje, prístup k údajom, môžeme e, mať prístup iba k niektorým príkladom. Avšak ide presne o konkrétny cieľ týchto operácií, aby ľudia zmenili svoje postoje, pohľady a politické preferencie. Bohužiaľ, dezinformačné operácie nie sú jediným nástrojom, pokiaľ ide o vmiešavanie sa do demokratických procesov. Či už ide o siete e, amerických a európskych krajnopravicových donorov, ktorí subverzívne pôsobia na Európsku úniu v rámci The Movement, e, ktorý vedie Steve Bannon, alebo ruské špinavé peniaze, ktoré financujú italianské politické strany ako napríklad La Liga. Treba povedať, že cieľ je rovnaký. Sabotovať, podkopávať a ovplyvňovať slobodné férové voľby. Dovolte mi však ešte doplniť túto hádanku. Motocyklové, motocyklové motorkárske kluby a paramilitárne organizácie. Viacerí z vás už počuli, o tých nočných vlkoch ruskom zoskupení. Títo dostávajú milióny rublov z rozpočtu prezidenta Ruska, aby si cestovali z Moskvy do Berlína každý rok a pripomínajú víťazstvo nad fašizmom v druhej svetovej vojne. My všetci si vážime históriu a obete, ktoré Červená armáda musela urobiť, aby nás oslobodila, ale táto skupina využíva tieto zámienky, aby šírila proruský naratív, a legitimizovala operácie na Kryme a na Ukrajine. Čo však ešte menej známe je to, že títo bajkery, táto skupina a jej členovia boli zaangažovaní aj na vojne na Ukrajine, bojovali po strane proruských separatistov v Donecku a Luhansku. A toto je iba jeden z obrázkov, ktoré môžete vidieť ako dôkazy. Je, predpokladám, že iba málo z vás vie, že táto skupina vytvorila svoje tzv. Európske centrum v Slovensku, v malej dedine, 70 kilometrov od Bratislavy. Jej vodca dokonca bol predstavený aj Putinovi a potriasol si s ním rukou. Vidíte tu ten obrázok. Avšak e, tu istotne toto nesúvisí s jeho aktivitami v Európe. Alebo Istotne nie je prekvapivé, že tieto tzv. centra nočných vlkov v Slovensku sa využívajú ako školiaci, školiaci materiál a takisto tam majú aj strelnicu, ktorú využívajú ďalšie paramilitárne skupiny, kde školia ľudí na paramilitárne aktivity. Istotne sa pýtate, prečo vám ja toto vlastne vôbec ukazujem, aké tu je prepojenie. Nuž úprimne povedané, tieto aktivity sú určitým dielčím prvkom vo väčšej, väčšej hádanke, či už ide o kybernetické útoky, doxing, informácie alebo psychologické operácie a ďalšie iné prvky, to všetko hrá svoju dielčiu časť v kontexte hybridných hrozieb. Tým, že sa to skombinuje do jednej konkrétnej operácie, dosiahnete ciele, ktoré by inak neboli možné a neboli dosažiteľné. A presne tomuto my musíme čeliť. Je to koordinované, veľmi pripravené, financované snahy host nepriateľských síl, hlavne Ruska, ale momentálne aj Číny, aby podvratili našu demokratickú spoločnosť, využívajú špinavé peniaze, miešavajú sa do volieb a využívajú kybernetické útoky. A teším sa, že tento Európsky parlament iba nedávno prijal uznesenie práve o tejto téme 4. októbra o dezinformácii a vmiešavaní sa do volieb. Avšak berieme to dostatočne vážne? Spoločný rámec o boji proti hybridným hrozbám alebo aktivity európskeho e, hybridnej fúzie e, a hybridné centrum excelentnosti v tejto téme v Helsinkách dostojí to jednoducho tým očakávaniam. Porovnajme si to stručnosti. Ak porovnáme zdroje, ktoré Ruská federácia vynakladá na štátom financované médiá a porovnáme to so zdrojmi, ktoré sú tu na to, aby sa odhalili fake news, tak je to skutočne zaražajúce. Je to 1,3 miliardy eur, to je úradný rozpočet Ruskej federácie pre eh, budúci rok a 5 miliónov eur e, v Európskej únii. Ako si vôbec my môžeme predstavať, že túto konfrontáciu nejako vyhráme a zvládneme? Takže prakticky odporúčania. Treba, aby, protek, aby e, ochrana integrity EÚ online bola prioritou. Treba nájsť mŕtve miesta v financovaní volieb, zabezpečiť prístup k platformám volebným, Treba začleniť politické reklamy a treba to kontrolovať aj na Facebooku. Facebooku. Treba sledovať a treba navýšiť teda financovanie v boji proti dezinformovanosti. Treba merať dopad týchto riešení, to by komisia mala riešiť a treba podporovať inovatívne riešenia. Dovolte mi na záver už povedať iba nasledovné. Pár príkladov aktivít, ktoré boli vytvorené v malej krajine 5 miliónov občanov, ale môže to byť ilustrácia alebo možno inšpirácia pre ďalšie krajiny. Konšpirátori sa neskrývajú. Viacerými postupmi sa tu snažia, snažia z týchto operácií aktéry e, zamedziť tomu, aby ich peniaze boli nejako zverejnené. Pozrime sa na checkbot. Je to komunikačný bod, ktorý môže overovať zdroje, obrázky, ale aj iné obsahy na e, sociálnych médiách. Je to aj v vašich jazykových verziách. Ak chcete e, čeliť týmto, potrebujeme inovatívne riešenia. Mali sme tu ešte aj video, ale bolo mi povedané, že nie je k tomu zvuk, takže ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my vám. To bolo dosť informácií, skutočne vám môžem povedať. Teraz sa pozrime ešte na štvrtého panelistu. Je to pani Hugendubel. Ona prezentuje ILGA Európa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, volám sa Katrin Hugendube. Ja som riaditeľkou ILGA Europe. Je to Európska organizácia pre práva e, ľudí e, LGBTI komunity. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma prizvali. Ja viem, že už je neskoro, budem sa snažiť byť stručná. Ďakujem pekne za to, že môžem sa ešte vyjadriť. Chcela by som začať tým, že chcem povedať, že ILGA Europe je organizáciou pre ľudské práva. Pre nás je sloboda vyjadrenia sa kľúčovým milníkom v rámci demokracie. Je tu veľa problémov, pokiaľ ide o nenávistné príhovory v súčasnosti a častokrát sú tu zmetky, ktoré vlastne sejú tí, ktorí šíria nenávisť a chcú diskriminovať. Takže sloboda prejavu je kľúčovým ľudským právom, je to milník ktorejkoľvek demokracie, ale o čom tu hovoríme momentálne, keď hovoríme o nenávisných príhovoroch? Nehovoríme o slobode vyjadrovania sa, ide tu o šírenie a podporu rozduchávanie zla. Nenávisné príhovory sú umyselné alebo neumyselné verejné haniace vyjadrenia, umyselné šírenie nenávisti alebo násilia na základe predpokladanej alebo skutočnej rasy dotyčného, etnicity, jazyka, národnosti alebo sexuálneho zamerania. Nenávisné vyjadrenia šíria nielen iba myšlienky, podporujú strach, zastrašovanie jednotlivcov. Toto môže viesť k vážnemu prípadu porušovania ľudskej dôstojnosti, k depresiám, k snahe o samovraždu a riešenie a šírenie týchto nenávistných príhovorov. Je to vlastne útok na komunitu ako takú. Pokiaľ ide o virtuálny svet internetu, o ktorom sme tu teraz hovorili, kde informácie sa skutočne rýchlo šíria, e, prekvitá aj nenávisť. Rečníci predo mnou už hovorili o virtuálnom svete, že čo sa dá urobiť na to, aby sme bojovali onlineovú nenávisť. Ako Európska LGBTI sieť, čo teraz vnímame, je prudký náraz nenávistnej retoriky, náraz nenávistných príhovorov a to sa pretavuje do skutočnej nenávisti a násilia, kde ľudí, na ľudí útočia v celej Európe. A je veľmi dôležité nezabúdať to. Hovoríme tu o nenávistných vyjadreniach, ale toto znamená, že ľudia už nemajú pocit bezpečia. Ľudia jednoducho skutočne sú predmetom skutočného násilia v každodennom živote. A je veľmi dôležité, poukázať na tento znepokojujúci kontext v tejto diskusii, pretože virtuálne je takisto skutočné. Vidíme tu nárast, pokiaľ ide o nenávistnú retoriku, pokiaľ ide o voľby a kampane, v politických diskusiách, vo verejnom diskurze. Menšiny sú vlastne obetným barankom a už tu kolegyňa hovorila, že utečenci sú barankom obetným v polských voľbách a tento rok to vlastne zasa bola komunita LGBTI. Polskú LGBTI komunitu zatiahli do skutočnej politickej konfrontácie a podnecovania násilia. 69 komunít a miest v Polsku sa vyhlásilo za LGBT slobodné zóny. A keď sa pozrieme do minulosti, tak toto je jednoducho skutočne znepokojujúci, e, znepokojujúci znak. Vidíme tu E, homofóbne násilie, dokumentuje to aj výskum napríklad v Spojenom kráľovstve a nedávno dokonca aj vo Fínsku. Práva trans ľudí sú predmetom útokov, ohrozuje sa každodenný život týchto ľudí. V Spojenom kráľovstve diskusia o právach trans ľudí sú také násilné, že teraz musia profesionálne bezpečnostné zložky chrániť ich podujatia. Podľa nemeckého ministerstva vnútra počet homofóbnych nenávisných kriminálnych skutkov v prvých šiestich mesiacoch roku 2019 sa znásobili e, v porovnaní s roku 2013. A to sú iba tie nahlásené prípady. Ja tu spomínam tieto krajiny na to, aby sme videli, že čomu tu čelíme. Je tu trend v celej Európe. Líši sa, pokiaľ ide o mieru násilia, líši sa, pokiaľ ide o počet prípadov, ale jednoducho je to už spoločná hrozba, bohužiaľ. Nárast týchto extremistických e, síl normál, vlastne urobil z týchto nenávistných e, typov retoriky niečo normálne a to vedie k fyzickému násiliu. Takisto treba povedať, že áno, útoky na komunitu LGBTI bohužiaľ nikdy neustali úplne. Je to súčasť našej každodennej práce, tak na národnej úrovni, ako aj pokiaľ ide o Elgu Europe. Avšak čo sa zmenilo, ľudia tu povedali, že tá situácia sa stala oveľa horšou. Čo sa zmenilo, napríklad v roku 2019 je množstvo týchto útokov, násilnosť a to, že jednoducho sa útočí aj na miesta, kde sme si predtým mysleli, že to bude bezpečné. Takže nie je tu jediná reakcia, ako reagovať na tento znepokojujúci fenomén. Máme tu prípady onlineovej nenávisti, tieto sú medzinárodné. Máme tu páchateľa vo viacerých krajinách. A to, čo sa deje na platformách, častokrát je to zo zahraničia, z iných lokácií. Tieto dopady sú obrovské. Máme nedostatok e, právnych postupov, pokiaľ ide o šetrenie takýchto online prípadov. Treba si uvedomiť, že častokrát počúvame, že to, čo je legálne, skutočno, čo je nelegálne v skutočnom živote, ospravedlňujem sa rečnička, by malo byť nelegálne aj online. Avšak keď sa pozrieme na LGBTI problémy, tak vidíme, že tu sú problémy. V súčasnosti treba povedať, že nemáme žiadnu legislatívu, ktorá by zavezovala členské štáty aby takéto nenávisné útoky na komunitu LGBT boli e, trestnými skutkami. Máme tu rámcové rozhodnutie z roku 2008 a tu sa vlastne e, venuje tento text aj civilizácii e, napríklad holokaustu. Avšak netýka sa to tých nenávisných príhovorok na adresu LGBT skupiny. Na národnej úrovni 7 európskych členských štátov vyslovene nezačlenujú sexuálnu orientáciu ako pohoršujúci fakt, pokiaľ ide o tieto útoky. 15 členských štátov zasa nezačlenuje rodovú rovnosť alebo identitu do tejto, do tejto témy. Priniesla som pár údajov, pokiaľ ide o Rainbow Europe Map, kde častokrát poukazujeme na tie problémy, takže môžete porovnať, ktoré krajiny tu momentálne spomínam. Legislatíva je, súvisí s kultúrou. Je, hovorí nám o tom, aká spoločnosť chceme byť. Ak hovoríme o tom, ako chceme bojovať proti nenávistným príhovorom online, offline, tak musíme riešiť aj otázku legislatívneho rámca. Ak vláda začlení sexuálnu orientáciu a sexuálne charakteristiky do legislatívy, e, tak jednoducho to bude jasný postoj proti tejto nenávisti. A takisto sa vlastne umožnia ďalšie kroky a riadne šetrenie týchto trestných skutkov. Chcela by som spomenúť ešte jeden príklad, ktorý bol príklad polskej televízie už predtým. Napríklad v roku 2018 mali sme tu referendum ohľadne definície rodín v Rumunsku, tak tam bola reklama, tam bola reklama, ktorá sa týkala boja proti tomu, že keď niekto si chce zobrať eh, partnera rovnakého pohľavia, že vlastne je to to isté, ako keby si bral zviera alebo nejakú rastlinu. Vlastne takýmto spôsobom mm, znevažujú komunitu alebo dôstojnosť ľudí LGBT a vytvára sa klíma, ktorá umožňuje nenávisť a diskrimináciu. Sťažnosť zo strany našich organizácií v Rumunsku voči orgánom vôbec nebola vypočutá. Politici, e, novinári, ľudia inej farby, e, gejovia, lesby, a všetci ostatní si uvedomujú, aké tieto nenávisné príhovory online a offline máme a že je tu náraz. Čo teda musíme robiť? Potrebujeme právnu ochranu a vymožiteľnosť týchto predpisov. Naše odporúčanie, pokiaľ ide o právny obsah, berie na vedomie, že treba sa venovať predovšetkým osobitostiam boja proti nelegálnemu obsahu online, ako aj pokiaľ ide o špecifické reakcie, ktoré by mali byť začlenené vrátane špecifických legislatívnych opatrení. Avšak treba povedať, že to, čo som ja chcela dosiahnuť, to v tých odporúčaniach zahrnuté nie je. Potrebujeme politických vodcov, ktorí budú hovoriť proti nenávisti. Musíme byť obozretní, aby sme sa nedostali do takýchto diskusí ohľadne slobody prejavu. My musíme rešpektovať slobodu prejavu, ale čo tu momentálne vidíme je, že ľudské práva sa zneužívajú, prekrúcajú zo strany niektorých organizácií a síl, ktoré chcú diskriminovať ľudské práva, nielen pokiaľ ide o komunitu LGBTI, ale pokiaľ ide o práva žen, pokiaľ ide o sexuálne reproduktívne práva, pokiaľ ide o iné práva minorít. Pokiaľ ide o online nenávisť, vidíme tu celú mozaiku riešení, ktoré sa môžu riešiť a sú tu viaceré výsledky. ILGA Europe bude v kontakte, v kontakte s vami, s poslancami Európskeho parlamentu e, aj s inými, e, par, par, inými or, kontaktnými partnermi. Budeme ďalej hodnotiť tieto prístupy, pokiaľ ide o boj proti nenávistným príhovorom. Gramotnosť internetová je kľúčovým prvkom v rámci týchto rozhovorov. Myslím si, že ne Prehnala som to, potom čo som si tu vypočula aj ostatných panelistov, že skutočne tu čelíme e, znepokojujúci nárast. Sme skutočne na kryžovatke a politické vodcovstvo, tak aj Európskeho parlamentu, ako aj Európskej komisie v tejto chvíli je kľúčové na to, aby sa ukončila táto nenávisť a vyslal politické opatrenia, ale aj legislatívne opatrenia na to, aby sa bojovalo proti nenávisti online a offline. Ďakujem pekne. Máme tu ešte zoznam rečníkov. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť, môžete sa spýtať otázku. Áno, e, dáme vás na zoznam. Hláste sa. Okay, you take note. Pelletier and tongue. Yeah, the... Aj vy sa chcete prihlásiť, áno? Nuž, komisia by sa taktiež chcela, chcela vyjadriť, vstúpiť do diskusie prostredníctvom svojho zástupcu, takže prosím, pokiaľ máte nejaké krátke vyhlásenie, tak e, Môžete, ale aby nám zostalo dosť času aj pre poslancov, lebo mnohí sa hlásia do, diskute, do diskusie, takže prosím krátko komisia. Ďakujem vám pekne. Čo sa týka konkrétnej otázky nenávisných prejavov, potom sa kolega vyjadrí k dezinformáciám. Takže z týchto príspevkov sme si vypočuli, že nenávisné prejavy sú stále väčším problémom, normalizovali sa a je treba si uvedomiť, aká bola minulosť naša a byť bdeli pretože model pyramidy nenávisti je taký, že keď nenávisné prejavy sú v spoločnosti, už je to v podstate varovanie, ktoré musíme brať vážne. Na európskej úrovni sme museli preskúmať, aké nástroje máme k dispozícii, aby sme bojovali proti nenavistným prejavom. Predovšetkým tu máme rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii, ktoré ukladá členským štátom povinnosť kriminalizovať alebo stíhať e, e, skutky verejného nabadania k nenávisti a k násiliu v závislosti od určitých e, charakteristík. Takéto prejavy by mali byť odlišované od e, prejavov, ktoré napriek tomu, že môžu niekoho uraziť alebo kritizovať, tak spadajú do slobody prejavov. A toto predovšetkým pri odstraňovaní prejavov alebo obsahu z, zo sociálnych sietí. Zákony sú dobré, len pokiaľ sa aj presadzujú. Komisia veľmi aktívne spolupracovala s členskými štátmi, aby sme zistili, ako môžeme zaručiť účinné, účinné vyšetrovanie a implementáciu legislatívy. Robíme to v kontexte skupiny na vysokej úrovni pre boj proti xenofóbii, rasizmu a ďalším formám netolerancie. Tam sa snažíme postupovať pri našej práci čo najkonkrétnejšie. Avšak, keďže Prostredie sociálnych médií je veľmi významné pre ilegálne nenávisné prejavy a v podstate toto vedie k tomu, že okrem stíhania a vyhľadávania nenávisných prejavov je treba primeť e, sociálne platformy, aby taktiež si odvidli svoju prácu, aby oznámili nenavisné prejavy, aby tie potom mohli byť odstranené. Máme kódex z roku 2016 na boj proti nenavisným prejavom. E, tento odsúhlasili Facebook, Twitter, e, YouTube a Microsoft. E, zaviazali sa, že v priebehu 24 hodín oznámia nenavistné prejavy a že tieto oznámenia potom budú vyhodnotené a pokiaľ ich uznajú za oprávnené, tak tieto nenávisné práve budú odstránené. My sme spolupracovali s občanskou spoločnosťou, aby sme preverili, ako tento etický kódex v praxi funguje. No a podľa nášho výskumu je tam dobrý pokrok. Naďalej je stále viacej prejavov odstraňovaných posledné vyhodnenie situácie bolo publikované v roku 2019. Ukázalo sa, že 72 e, ohlásených prejavov je teraz odstránených. V roku 2016 to bolo len 28 ale myslím si, že najlepším výsledkom etického kódexu je to, že viedol k spolupráci medzi občianskou spoločnosťou, IT platformami a členskými štátmi a my sa veľmi tešíme na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Nuž, ešte druhý zástupca komisie, ako ste povedali, taktiež sa chce vyjadriť k nenávisným prejavom online, ale prosím, krátko, pretože 15 poslancov sa hlasí do diskusie. Dnes ráno sme tu boli o viac než pol hodiny dlhšie. V podstate tá ranná schôdza sa priamo preliala do schôdze koordinátorov a teraz večer už by sa to stať nemalo. Áno, len stručne aktuálne informácie ohľadom pokroku v súvislosti s eh, praxou um, pri odstraňovaní dezinformácií. Už asi rok je platný tento kódex, eh, podpísali ho hlavné online platformy, zástupcovia taktiež reklamného priemyslu. Komisia momentálne vyhodnocuje zaznamenaný pokrok Takže e, výho- vyhodnotenie samých seba signatárov ukázalo, že je tu vyššia mera transparentnosti, keď boli teda zavedené tieto nové pravidla v súvislosti s dezinformáciami. My sme sa pozreli na konkrétne kroky, ktoré boli vykonané v tejto oblasti. Čo sa týka mm, ďalších krokov, tak tie budú naďalej potrebné je treba vyhodnotiť situáciu, zaručiť integritu služieb. Um, taktiež sa rieši otázka napríklad falošných profilov na online platformách. Je naďalej treba monitorovať situáciu a nadviazať na výskum, ktorý bol vykonaný pred európskymi voľbami. Takže naďalej um, ešte musíme podniknúť určité kroky. Implementácia určitých politík ešte musí prebrnúť v celej EÚ. Naďalej sa to nestalo. Napríklad sa nedostatočne spolupracuje s organizáciami, ktoré overujú fakty. A jedným z nedorešených problémov je prístup ku konkrétnym politikám, platformiem. My sa spoliehame len na to, ako sami seba vyhodnotenia, vyhodnotia platformy musia vyvíjať väčšie úsilie v tomto zmysle a my sa spoliehame na digitálne monitorovacie centrum, ktoré vytvorí Európska komisia a toto bude multidisciplinárnej komunite poskytovať dostatočné prostriedky na to, aby sa skúmali dezinformačné kampane, ale taktiež potrebné podmienky, aby sa zaručil prístup k údajom, pričom sa budú rešpektovať eh, pravidlá alebo princípy ochrany osobných údajov. Toto bude súčasťou e, politiky e, dohľadu nad e, platformami, vrátanie kontroly algoritmov. Komisia bude naďalej hodnotiť situáciu v nadchádzajúcich mesiacoch a pozrieme sa napríklad na to, ako pracujú nezávislé tretie strany, ktoré boli dezignované na túto prácu. Vykoná sa štúdia komisie. Bude tu správa príslušných e, úradov, budeme vychádzať z dokumentu Európskeho parlamentu. Na začiatku roku 2020 bude dispozícii príslušný dokument. Pokiaľ by situácia sa ukázala byť neuspokojivá, tá komisia navrhne ďalšie opatrenia aj regulačného charakteru. Samozrejme, vždy musíme brať e, ohľad aj na e, slobodu vyjadrovania. Ďakujem. Situácia je takáto. 15 poslancov, 4 panelisti, trochu času na odpovede. Prosím, mohli by ste vaše odpovede formulovať maximálne na minútu, tak aby sa mohol vyjadriť každý. Každý dostane slovo, takže začneme. Ako prvý by hovorí pán e, Ruiz Devesa. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj e, našim panelistom. Nemám skôr takú otázku, než sa chcem zamyslieť. Myslím si, že všetky tieto prezentácie ukazujú, že sú tu rôzne aspekty javu, ktorému čelíme. Dezinformácie, zasahovanie zo zahraničia do predvolebných postupov, konzultačných postupov a tak ďalej. A taktiež je tu boj proti nenávistným prejavom. Povedzme, že toto sú dynamiky, ktoré v negatívnom zmysle sa spájajú, pretože aj tí, ktorí využívajú dezinformačné kampane, niekedy podporujú nenavisné prejavy, odmietanie tých, ktorí sú odlišní a tak ďalej. Ja by som chcela, chcel povedať, že tu stojíme pred výzvou ako poslanci Európskeho parlamentu, ako inštitúcia, a síce, že musíme prispieť k vypracovaniu multilaterálnej holistickej stratégie pre všetky tieto javy, ochrana investigatívnych novinárov, ochrana slobodnej tlače, zároveň boj proti dezinformáciám a proti nenávistným prejavom, pretože ako pani Fox už hovorila v predchádzajúcom paneli, že ona je proti oficiálnej pravde. No ale dobre, e, môžete mať nejaký slobodný názor, samozrejme, v rámci určitých hraníc, aby sa rešpektovali ľudské práva, ale čo sa nemôže stať, aby sloboda informácií vám umožňovala si vymýšľať, že sa stalo niečo, čo sa v skutočnosti nestalo. Ďakujem, pani Riva. Dobre popoludne, chcem hovoriť o jednom bode, o ktorom sa trošku vyjadril pán Milo o tom, ako aj štáty môžu e, využívať autoritárstvo, aby sa nemohlo informovať e, v určitých e, kolektívoch v Španielsku. Guardia Civil naredila Microsoftu, aby uzavrela webovú stránku kvôli údajnému trestnému činu terorizmu. Je to digitálna platforma, ktorá zvoláva občianské mobilizácie situácie. a e, oni e, e, zvolávali k opravným protestom a keď ich obvinujú z terorizmu, je to flagrantné porušovanie slobody prejavu a keď využili um, obvinenie z terorizmu na to, aby kriminalizovali politických desidentov a cenzorovali ich. Toto nepostihuje len politikov a manifestujúcich, ale aj e, umelcov, ktorí kritizujú štát. A zdá sa, že situácia sa nezlepšuje, pretože práve včera socialistická vláda Petra Sančeza schválila e, zákon, e, ktorý umožní výkonnej moci e, zatvárať e, siete a webové stránky e, bez súdneho príkazu. A chcem sa opýtať, čo si myslíte o tomto uzatváraní webových stránok a o dekrete, ktorý umožňuje vláde zatvárať siete a webové stránky bez súdneho príkazu a aké odporúčania máte, aby komisia aj Európsky parlament účinne chránili občanov pred týmito útokmi na slobodu prejavu. Mrs. Adamovič. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne um, panelistom za e, tieto prejavy, e, ktoré ste e, tu prednesli. Mám otázku na pani Mazurkeveč. Akú úlohu môžu zohrať mimovládne organizácie v boji proti dezinformácii a nenávistným prejavom? A ako môžete posilniť činnosť týchto organizácií a čo môže im pomôcť pri e, dosiahnutí synergických efektov medzi činnosti na úrovni tých MVO a aj e, pri e, iniciatívach zo spodu od občanov. A ešte ako hodnotíte doterajšie výmeny skúsenosti a praxe v otázky nenavistných prejavov? Pani Kler. Ďakujem pekne, aby som chcela oceniť tie mimovládne organizácie, ktoré podali svedectvo. Chcela by som sa poďakovať za to, čo robíte, pokiaľ ide o tie e, nenávisné príhovory. Chcela by som povedať, že táto sloboda slova v podstate odstránila bariéry, a umožňuje aj netolerovateľné diskurzy a vidíme, ako sa to šíri proti napríklad LGBTI alebo proti iným menšinám. Pozrime sa iba na našu minulosť. Pripomína nám to tie najtemnejšie stránky minulosti. Ja chcem, aby tu bola zodpovednosť, ktorú budú mali tieto platformy, pokiaľ ide o stiahovanie týchto nenávistných príhovorov. Môžete nám povedať niečo, pokiaľ ide o sloboda prejavu a stiahovanie týchto nenávistných príhovorov? napríklad pokiaľ ide o Španielsko, že kto by mal mať tú zodpovednosť na riešenie toho, čo sa stiahne a čo nie. Má to byť povinné, alebo sa to bude kontrolovať? Druhá otázka. Pri príležitosti toho, keď som sa zhovarala s občanmi, e, sú tu viacerí ľudia, ktorí mi povedali, že jednoducho ľudia neveria ani vo voľby, kvôli týmto všetkým správam a spochybňujú napríklad aj výsledky volieb, kde sa hovorí, že to je zmanipulované, že toto bolo už vopred pripravené. Máte aj takéto signály ako to vnímate? Ďakujem. Fox. Fox, the floor is yours. Pani Fox, máte slovo? Nenávidím antisemitizmus, nenávidím rasizmus, e, nenávidím e, správanie proti pracujúcej triede a e, mám v sebe veľa nenávistí. Mám byť cenzurovaná, ľutujem, ale myslím si, že jeden z najväčších hrozieb voči slobode prejavu teraz je, že táto legislatíva údajne proti nenávistným prejavom umlčiava slobodný prejav. Vy rozhodujete, čo je nenávisť strane. E, jedna z e, rečničok e, tu povedala správne, že LGBTQIA v Spojenom kráľovstve toto hnutie sa rozpadáva, je to toxická atmosféra, ale legitímne obavy, ktoré vyjadrujú lesby a feministi, majú obavy z trans Eh, fobistických ortodoxí eh, teraz eh, majú obavy a sú zakázané zo sociálnych médií a sú oznamované a udávané na policii a sú obvinené a toto vedie k útokom na rôznych ľudí, aj médiá, aj novinárov. Nemôžeme tu sedieť a hovoriť o slobode prejavu, ale potom argumentovať v prospech veci, ktoré zakážu ešte ďalší prejav. Ehm, tu musíme ehm, umožňovať viac prejavu, aby sme vyhrali rozprávali v debatách a argumentovali. A e, vy e, nemusíte automaticky so mnou e, súhlasiť, ale vypočujte si ma a potom si to sami premyslíte. Toto neznamená, že máme umožniť, aby zadnými vrátkami sem nastúpila cenzúra. Ďakujem, pán Bisek. Uh, Ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým panelistom za výborné prezentácie. Myslím, že je to veľmi jasné z týchto prezentácií, že šírenie dezinformácií nie je len jedna z téma, ktorá nás ohrozuje pred voľbami, ale je to systematický problém a musíme ho tiež systematicky riešiť. A toho sa týka moja otázka. Vy ste opatrne e, navrhli vaše odporúčania, ale požiadal by som vás, aby ste boli odvážnejší, čo sa týka možností, čo môžeme urobiť a čo môžeme urobiť my ako tvorcovia politiky podľa vás, pretože e, kódexy sú dôležité, ale majú aj značné obmedzenia. Teda moja otázka na vás všetkých je, ako by ste um, predpokladali v najlepšom svete najlepšie riešenie tohoto problému, ktorému čelíme a to nie je ľubovoľný problém, ale skôr systémový problém o tom, ako diskutovať o verejnej politike. Ďakujem, pán Tank. Uh, Ďakujem za váš príspevok. Príklady, ktoré sme počuli, sú zražujúce, ale máme podobnú otázku, že uh, hovoríme o slobode prejavu a mm, prejavok nenávisti a hlavne to e, šírenie online a znásobovanie a zosilňovanie a hovorili, počuli sme o platformách e, a o no, údajoch, ktoré sa zdieľajú a počuli sme aj o algoritmoch, e, ktoré upozorňujú na rozširovanie a posilňovanie nenávistných prejavov, ktoré sú súčasťou podnikateľského modelu platformiem a nechcem, aby sme e, na to zabudali, pretože e, šírenie e, nenavistných prejavov online tiež spúšťa jeho šírenie offline. A ako môžeme presmerovať náš spôsob práce, to by bolo užitočné, keby sme si mohli vypočuť vaše pripomienky k tomu. Ďakujem, pán Brajer. Chcem sa poďakovať panelistom za svoje vyjadrenia. Je jasné, že Základné práva jednotlivcov a otvorená spoločnosť ako taká je naďalej pod tlakom a aj e, verej, e, dvora verejnosti demokratické inštitúcie zlyháva a e, chcem hlavne povedať, že pri obrane našich hodnot sa ich nesmie zdať a niektoré z tých riešení, čo navrhli ďalší zúčastnení, tieto e, odporúčania sú problematické, pretože by to nemalo byť vecou priemyslu, aby rozhodovala rozsah e, slobody prejavu online, to je verejná vec a nie ich rozhodnutie. Teda moja otázka sa týka niečo iného, čo sa rozporúplne e, diskutuje a to sú anonimné prejavy. Je to dôležité hlavne pre menšiny a pre menšinové prejavy aj e, pre obete, pre následovia, aby mohli anonimne diskutovať o tom bez odhalenia svojej totožnosti. Niektorí však argumentujú, že e, všetky prejavy alebo všetky účty by mali byť identifikovateľné a to s tým koliduje. A viete, že je istá legislatíva aj v Rakúsku na túto tému. Ukazujú štúdie, že um, účty s ozajstnými menami e, sa používajú na šírenie ešte väčšieho množstva nenávisti online ako anonimné účty. A aké máte názory na túto tému? Malo by byť e, právo na anonimné e, prejavy, alebo si myslíte, že nemalo by byť právo na anonimné vystupovanie? Ďakujem, pán Weimers. Ďakujem, pán predseda. Sme tu, aby sme prediskutovali falošné správy a dezinformácie. E, viete, keď e, v mojom štáte boli isté predmestia popisované ako no-go zóny, A čo poviete na tieto obvinenia, že sanitkári e, museli nosiť neprestrelné vesty? Sú rizikové oblasti vo Švedsku, ktoré sa nazývajú no-go zóny, ale odbory sanitkárov hovoria, že sú oblasti, ktoré môžete nazvať no-go zóny. Pre nás to je viac menej no-go zóna. Naše pokyny sú, že nemáme ísť do nebezpečných situácií. Teda tam máte vyhlásenie od odborov sanitkárov. Takže je to naozaj falošná správa. Nie je to veľká zodpovednosť eh, pre nás, ktorí sedíme tu hore v parlamente veľmi ďaleko a tvrdíme, že isté vyhlásenia sú mm, falošné správy. Existujú rizikové no-go zóny v Švédsku, kde vybuchujú bomby Vážení kolegovia, chcel by som vás upozorniť na príspevok pána Daniela Mila, ktorý je na Slovensku veľmi dobre známy a ktorý rozhodne nie je nejaký objektívny analytik. E, tento pán pracuje pre mimovládku, mimovládnu organizáciu Globsec, financovanú priamo z rozpočtu Kongresu Spojených štátov amerických. Príde mi naozaj priam cynické, keď tu on ide rozprávať o nejakom zahraničnom ovplyvňovaní volieb alebo štátov ja sa tu musím na tomto mieste zastať slovenska a slovákov nie je pravda to čo povedal slováci nie sú ani antisemiti ani nejakí extrémisti drvivá väčšina slovákov sú slušní tolerantní pracujúci ľudia a mne trhá srdce keď niekto na pôde európskeho parlamentu takto o slovensku rozpráva. ak máme s niečím na slovensku problém tak sú to snahy extrémne liberálnych politikov o umlčanie konzervatívnych politikov o potieranie a prenasledovanie konzervatívnych hodnôt v záujme alebo pod rúškom nejakého boja proti extrémizmu. Ďakujem. Okay, thank you. Uh, Mrs. Thun. Ďakujem, pani Thun. Met... Ďakujem. Som rada, že som uh, sa stretla s pánom Milom, to je slušný um, pracujúci človek. Mal tú fantastickú prezentáciu. A najprv chcem osloviť komisiu. To všetko znie výborne, e, dobrý pokrok a stále e, dlhší zoznam signatárov a podpisov, ale je tu stále viac e, falošných správ a nenavisti a hrozieb na platformách. A otázka je o, ručení alebo zodpovednosti platformiem a napríklad Facebook nedáva informácie o anonimných e, účtoch e, a Facebook e, odmieta udávať údaje o autoroch hrozieb. O autoroch hrozieb dokonca aj keď prokurátor to vyžiada. Teda je tu istá hranica a chcel som sa len opýtať otázku, že ak dokážeme vytvoriť štity proti raketám a strelom, ktoré nás ohrozujú, tak prečo Nemôžeme sa obrniť e, proti e, nenavistným prejavom a falošným správam, ktoré ohrozujú aj život ľudí a demokraciu v Európe. A možno, že tento checkbot, ho spomenul pán Milo, e, ja neviem, ako on funguje, no možno by to bol začiatok niečoho. Okay, now... Dobre. Myslím, že som nikoho nevynechal, alebo ani. Áno, pani Insir, prepačte. Ešte minútu vy. A potom príde priestor na odpovede. Prejdem rovno k mojej otázke. Čo sa týka revízie Európskeho rámskeho, rámcového rozhodnutia, myslíte si, toto je e, dobrý spôsob, ako riešiť situáciu okolo nabadania k násiliu, aby sa riadne dali stíhať rasové zločiny? Hovorili ste o boji e, s niektorými e, typmi rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestných zákonov. Panel, close... Dobre, takže vy nemusíte uzavrieť túto diskusiu. Samozrejme, len môžete nadviazať na otázky, ktoré tu zazneli zo strany poslancov a prosím, urobte to čo najstručnejšie. Ďakujem. Ja sa vyjadrím napriek tomu, čo by mala robiť spoločnosť a myslím si, že tu môžem zopakovať to, čo povedal pán Milo. Verím, že si uvedomujeme, že na jednej strane je tu populistické hnutie a populisti spolupracujú, preto aj my musíme spolupracovať a my všetky organizácie, ktoré tu sedíme, by sme mali riadne spolupracovať a všímať si, čo sa deje v oblasti dezinformácií a nenavistných prejavov a spolupracovať, tak aby občania si boli toho vedomí, občanská spoločnosť, aj politici musíme spolupracovať, potom budeme silnejší, musíme vychádzať z toho, čo už sa urobilo a musíme navýšiť naše kapacity na boj proti dezinformáciám a de- nenavistným prejavom. Potom môžeme túto bitku vyhrať. Myslím si, že rozhodne je treba zabezpečiť lepšie financovanie. Už to tu zaznelo, ale je to zásadné. Nie len Rusko, ale aj ďalší aktéry, ktorí prinášajú dezinformácie. Oni všetci do toho investujú veľa peňazí a na internete to vidieť. My potrebujeme postupovať taktiež takto. A, takže čo môžeme robiť? Tu by som povedala, že potrebujeme lepšiu spoluprácu, komunikáciu, pretože na komunikáciu čas, sa často zabúda. Často vypracovávame nejaké veľké správy a hovoríme ľuďom, že si majú prečítať nejaké knihy alebo nejaké články. Nie. Uvedomme si, že je treba komunikovať jednoducho, obratiť sa priamo na ľudí. Takže jednoduchá komunikácia, ktorá sa dostane až k ľuďom. Potrebujeme osvetové kampane, Mali by sme sa pozrieť na širší kontext, obrátiť sa na rôzne skupiny a uvedomovať si, aká práca už bola odvedená v tejto oblasti boja proti dezinformáciám a nenavistným prejavom. No a samozrejme vzdelávanie, to je kľúčové, lebo ľudia sú nachylní veriť dezinformáciám, pokiaľ nepoznajú fakty a je to boj, lebo na internete je mnoho informácií, takže tu sú kľúčové kampane, osvetové kampane. Taktiež je treba hovoriť o slobode prejavu na internete. Už sme kriminalizovali nenavisné prejavy, a otázka je, prečo to neurobi online. Napríklad Polsku nenávisné prejavy proti LGBT nie sú kriminalizované. Takže toto jedna časť ktorá kriminalizovaná nie je. Takže tí, ktorí eh, takto uražajú, nie sú trestne stíhaní. Takže legislatíva je tu kľúčová. Hovorili sme tu veľa o nenávisti. Nemali by sme zabúdať, že nenávisť polarizuje spoločnosť. Nevieme, kam to povedie a kam sa až dostaneme, takže je treba konať. Venovať pozornosť tejto situácii a konať, lebo neviem, ako to bude vyzerať o pár rokov. Ďakujem, pána Rácho. Čo sa týka situácie v Katalánsku, tu už som počul o situácii Tsunami Demokratík povedali, že tam boli dôkazy o terorizme a preto sa to vyšetrovalo. Takže mňa by zaujímali tie dôkazy, lebo ja, čo som videl, tak áno, tam došlo k e, násiliu, ako na mnohých iných protestoch, ale neviem o tom terorizme. Pokiaľ to nebol skutočný terorizmus, tak v tom prípade tam boli vážne ohrozené základné práva. Čo sa týka zatvárania webových stránok na základe súdneho rozhodnutia, ja som počul z dôveryhodných zdrojov v Španielsku, že je tu takáto situácia, to taktiež ohrozuje základné práva, takže taktiež nepokojivé. Čo sa týka toho, ako zapojiť mimo vládky, práca na národnej úrovni, ale aj v Európskom parlamente je zásadná. My tu máme kapacitu konať. Ja mám aj parlamentný beč, chodím sem často, ale aj mnohí ďalší. Napríklad tento rok sme tu mali 17 e, aktérov e, z celej Európy a potom nás obvinili, že sem prinášame nejaké dezinformácie. Takže my sme len chceli, aby ľudia sa mohli zapojiť do európskej politiky. Čo sa týka otázky pani Kejler ohľadom toho, e, čo robiť ohľadom filtrov, možno nejaký vynuancovanejší mechanizmus oznámenia, ktorý uplatňuje odlišné kroky v, súvi- v súvislosti s rôznymi typmi obsahov. Taktiež tu máme obchodný model, ktorý možno aj treba napadnúť. E, napríklad e, je tu nový model, ktorý je blokovaný už 2,5 roka, takže Myslím si, že tam by sa umožnila, umožnil dohľad 24-hodinový nad obsahom na internete. Myslím si, že už e, úrad na ochranu údajov e, zavedol príslušné kroky vo Francúzsku, ďalšie by ho mali nasledovať. Čo sa týka e, sledovania jednotlivcov na internete, toto ohrozuje základné práva, keďže je tu sloboda zhromažďovania, sloboda vyjadrovania a sú tu teda prípady, kde ľudia anonymne sa nenávisne vyjadrujú a napadajú k násiliu. Polícia by to mala prípad od prípadu riešiť a nie tam mať nejaký uploadovaný automatický filter rovnaký pre všetkých. Ďakujem pekne, pán Milo. Čo teda musíme urobiť? Ja si myslím, že to je najdôležitejšia otázka, prečo sme vlastne prišli aby sme nehovorili o tom, ako situácia vyzerá. Je tam viacero pohľadov na tú situáciu, ale ja by som navrhol, aby sme mali silnejšiu pozíciu zo strany komisie, pokiaľ ide o platformy. Tá hrozba regulácie, ktorá tu bola nastolená, vo viacerých prípadoch je pravdepodobne jediným motívom pre platformy, aby uplatňovali politiky, ktoré by umožňovali rýchlejšie a efektívnejšie sťahovanie falošných, manipulatívnych a k nenávisti pobadajúcich obsahov. Je tu jasná línia medzi slobodou vyjadrenia a v súčasnosti sa nachádzame v situácii, kde vlastne preferencie ľudí a živity ľudí sa rujnujú z takýchto nenávisných preor, ako sme to počuli od kolegov. Ja si myslím, že musíme začať konať k tejto téme oveľa efektívnejšie a rýchlejšie ako predtým. Pokiaľ dám to do paralely s GDPR, Európska únia je vlastne ako keby takým stanoviteľom normy na ochranu súkromia z celosvetového hľadiska. Sme vo vynimočnej pozícii tu v Európskej únii, aby sme konali rovnakým spôsobom a predovšetkým pokiaľ ide o riešenie a boj proti manipulatívnym silám a dezinformáciám, ktoré sa šíria. Možno iba v stručnosti sa vyjadrím k pánovi Uhríkovi. Áno, Globsek dostáva určité peniaze aj e, z Európskeho sociálneho fondu z nadácie pre demokraciu. Takisto sú tu aj vládne zdroje, ktoré dostávame. A pokiaľ ide o pána Uhrika, on tu predstavuje na tomto fóre politickú stranu, ktorá zbiera podpisy na slovenské referendum na to, aby sme opustili Európsku úniu. A teraz tu sedí a využíva prostriedky z Európskeho parlamentu. A čo je možno ešte zaujímavé, jeho kolega zo strany tu v parlamente bol odsúdený e, a musel opustiť slovenský parlament za to, že šíril nenávisť. Takže toľko k tým slušným ľuďom. Áno, máme ľudí, ktorí šíria antisemitizmus a pán Uhrík je jeden z nich. A pán Milo, nech sa páči. Teraz ešte dostane slovo pani Huygen Dubel. Áno, v stručnosti. Áno, veľa tu toho odznelo ohľadne regulácie, ohľadne úlohy Európskej komisie, ktorú môže zohrávať. Áno, je to pravda. Niektoré naše členské organizácie majú účasť na tom kódexe správania, na monitorovacích postupoch, ale takisto sme aj kriticky, pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohráva takáto možnosť voľná dať týmto platformám a robiť si čo chcú a na druhej strane možnosť kontroly. Treba spomenúť aj to, že my očakávame, že tí, ktorí sú vystavení takýmto nenávistným príhovorom, musia, pos- poskytujú vlastne riešenia. Niektoré organizácie napríklad už sa vyjadrili, že sú ochotné byť v tomto monitorovacom procese. Teraz nehovorím o komisie, je to skutočne v celkovom kontexte občianske spoločnosti zohrávajú svoju úlohu, chcú podporovať e, obete a častokrát tu hovoríme, že peniaze idú do rozvoja inovatívnych riešení. To, čo organizácie momentálne potrebujú, je podpora E, prebiehajúcej práce, ktorú riešia, pokiaľ ide o prácu, ktoré sa venujú. A to je tá diskusia, ktorú tu potrebujeme, pokiaľ ide o programy týkajúce sa hodnot. Ako zabezpečíme to, že peniaze pôjdu priamo obhajcom ľudských práv v rámci Európskej únie, pretože Európska únia má tieto nástroje. Keď je to už mimo hraníc Európskej únie, je na čase, aby sme sa pozreli na to, ako to urobíme tu. Vidím, že už ma chcete zastaviť, ale ešte jednu vec. Jedna vec, ktorá bola dôležitá, je, že polariz- nenávisť polarizuje. Ja to hovorím v mene LGBTI komunity. Je to jedna z menšín, ktorá je predmetom útokov. Potom to bude ďalšia a ďalšia. Je to veľmi šmiklavá pôda. E, je to vlastne politika rozdeľuje a Takže my sme silní, keď sme spolu. My pracujeme e, aliancie spoločne. A ešte posledná vec, bez toho, že by som chcela hovoriť o tom, nedovolte, aby tie komenty nás rozdeľovali. Ja si vážim názory každého, ale musíme byť obozretní, aby sme nehovorili v mene iných skupín, ako tu sa napríklad hovorilo v mene LGBT skupiny v Spojenom kráľovstve, v mene lezieb, feministiek, v mene žien. Ja si myslím, ja rešpektujem vaše stanovisko, mali by sme byť obozretní. Ďakujem pekne. chcel by som sa ešte podeliť s vami, ktorí ste tu zostali, o záverečné slova. Boli sme tu pre dobrý dôvod. Tento výbor LIBE sa stará o základné práva, právny štát a demokraciu v Európskej únii, ako aj v členských štátoch Európskej únie. My sme prebrali iniciatívu, že budeme robiť praviteľné diskusie ohľadne staveb základných práv, a demokracie aj v členských štátoch Európskej únie. A to na plene Európskeho parlamentu. Robíme to pravidelne, riešime tieto otázky, venujeme sa tomu, pripravili sme viaceré správy a aj uznesenia a takisto nám ide o európsky rámec, právnym štát, základné práva a demokraciu, ktoré sú dôležité pretože sú všeobec, mali by byť všeobecne, všeobecné, nemali by byť diskriminačné, nemal by sa nikto očierňovať, nemali by tu byť politické hrádky a každý členský štát by na základe týchto pravidel by mal byť pravidelne preskúmaný na základe objektívnych parametrov, vychádzajúc z rovnakých postupov, ktoré sme si stanovili, keď sme prijali tzv. hodnotiacu tabulku. A takisto robíme to isté, keď e, prizývame takýchto panelistov, ktorí sa môžu podeliť o svoje skúsenosti tu s poslancami a s politickými skupinami. Možno niektorých podporujú poslanci, možno niektorí nie, ale to, čo chcem povedať, je, že nám ide o stav demokracie, právny štát, základné práva a predovšetkým o to, ako sa situácia zhoršuje. A v rámci tých misií, ktoré sme robili, odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, treba povedať, že tieto dokumenty mali byť pre nás všetkých záväzné. Treba si to pripomenúť, tie hodnoty, ktoré sú ukotvené v článku 2 to nie je iba vzdušný zámok, je to skutočne záväzný princíp pre všetkých na ochranu menšín, na nezávislosť justície a ďalšie prvky na to, aby sme si uvedomili, že právny štát, ako to tu už odznelo viackrát, tieto prvky sú pre nás dôležité a demokracia nikdy neznamenala to, aby väčšina mala v rukách právo. Žiadna väčšina nemá právo zastrašovať niekoho, nejakú menšinu. Žiadna väčšina nemá právo okliešťovať o ľudské práva jednotlivcov Európskej únie. Máme tu základnú chardu základných práv a žiadna väčšina nemá právo otriasť základmi únie ktorá vychádza zo zákona. Máme tu zákon, to je Európska únia, ktorá je potrebná. To znamená, dobre, že ste prišli, ďakujeme vám za to, ďakujeme štyrom panelistom za to, že sa podelili o svoje skúsenosti. Mali sme intenzívny deň, zajtra to bude pokračovať. Predpokladám, že e, prídete, o 9. začíname, teším sa na vás, ďakujem.